Good morning, uh, everybody. Welcome uh, to our session of today. So first of all... Áno, takže, milí kolegovia, chcem vás privítať na dnešnom zasadnutí. Máte pred sebou aj návrh programu dnešnej schôdze. Nevidím, že by niekto mal voči tomu nejaké pripomienky, takže sa príjma. Ako viete, tak naše zasadnutie sa vysiela aj cez internet a taktiež máme k dispozícii aj novú verziu nášho newsletteru. No a teraz sa môžeme pustiť do prvého bodu, to je teda správa o medziinstitucionálnych rokovaniach, o vzájomnom uznávaní tovarov zákonne uvedených na trh iných členských štátov. Pán Štefanec je spravodajcom, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja môžem s veľkým potešením oznámiť, že sa nám podarilo 22. novembra s komisiou a s radou dosiahnuť kompromis. A som tiež veľmi rád, že môžem povedať, že sme dosiahli aj naše priority počas tohto trialógu. A boli to nasledujúce zjednodušenie týchto postupov, e, používanie Solvit ako e, mechanizmu riešenia vzniknutých problémov, no a potom nakoniec vytvorenie tzv. koordinačnej skupiny v prípade, že dôjde k nejakým nezrovnalostiam alebo k nejakým iným e, okolnostiam. Takže v každom prípade Európsky parlament dokázal presvedčiť partnerov a dokázali sme dosiahnuť veľmi dobrú dohodu. Myslím, že aj vo veľmi dobrom čase. V podstate nám to trvalo dva mesiace, takže by som chcel poďakovať všetkým deňovým spravodajcom a kolegom, ktorí pracovali na tomto dokumente, taktiež poradcom zo všetkých politických eh, skupín a najmä poradcom z eh, IMKO, pretože ja som si istý, že z celého Európskeho parlamentu máme my tých najlepších poradcov. Ďakujem pekne. Ďakujeme a samozrejme súhlasíme s týmto vašim názorom a taktiež gratulujem k odvedenej práci. Ďalej tu máme správu, ktorá sa týka dovozu tovarov kultúrneho charakteru. Tam máme e, vzdielané právomoci z INTA. No a Dan Dalton je nás spravodajca v tejto veci, avšak nemôže tu byť s nami, takže ma požiadal, aby som ja za ňoho niečo prečítala. Takže Den chce povedať, že prvý trialóg prebehol minulý týždeň, ktorý bol príležitosťou pre predsedníctvo, parlament a radu ujasniť si e, priority v tejto veci. Parlament zdôraznil potrebu efektívneho e, nariadenia, ktoré by pracovalo alebo fungovalo zacieleným e, spôsobom a chránilo by kultúrne dedičstvo. Sú tu určité otázky, ktoré ešte treba rozriešiť, najmä rôzny prístup k prílohám, kde sa konkrétne definujú tie tovary, ktoré spadajú pod rozsah pôsobnosti a taktiež sa hovorí o, tom, o tej lehote, ktorá musí uplynúť, než bude plne uplatniteľné. E, toto máme naplánované aj na e, zasadnutie v Štrasburku. Dúfame, že sa nám podarí e, dospieť ku značnému pokroku, tak aby sme my ako parlament boli s tým spokojní. Takže to bolo k trialógu týkajúcemu sa dovozu tovarov kultúrneho charakteru. No a potom tu máme ešte legislatívu týkajúcu sa typového schváľovania vo vzťahu k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ. Pani Mici je našou spravodajkyňou. Nech sa páči. So, good morning. Sorry for... Dobrý deň všetkým. Ospravedlňujem sa, že som prišla zľahka neskoro. Áno, sme v situácii, kedy ešte presne nevieme, akým smerom sa Brexit uberá, nevieme úplne presne, ako sa veci majú. Tá situácia sa neustále vyvíja aj na pôde britského parlamentu a vieme, že ten Brexit sa môže ubrať rôznymi smermi. V každom prípade my dúfame, že sa ešte stane niečo, čo spôsobí, že Spojené kráľovstvo bude musieť ostať v Únii, ale budeme musieť rešpektovať samozrejme toto referendum a jeho výsledok. Musíme sa teda uistiť, že sme pripravení na akýkoľvek scenár a z tohoto dôvodu som ja ako spravodajkyňa spolu s kolegami pracovala na tomto dokumente a chceli sme zmierniť dopad Brexitu aspoň na automobilový priemysel, čo je priemysel, ktorý je dôležitý pre mnohé členské štáty EÚ a taktiež pre Spojené kráľovstvo. Prebehol trialóg, to bolo 27. novembra, útorok, a bolo tam jasné, že komisia aj rada majú vôľu spolupracovať s parlamentom. Na základe toho sme dospeli ku politickému konsenzu, e, že treba čo najskôr sfinalizovať túto túto prácu. A môžem povedať, že toto bolo pravdepodobne najkratší trialog v histórii. Dospeli sme ku kompromisom vo veci všetkých pozmeňovacích návrhov e, so všetkými partnermi. No a najmä sa nám podarilo nasledujúce. E, pokiaľ ide o zodpovednosť e, výrobcov a všetkých orgánov, e, ktoré majú e, v tejto veci čo povedať, nemali by utrpieť týmto vystúpením. Taktiež by mal priemysel mať dosť času na to, aby začal fungovať v súlade s týmto nariadením. No a nakoniec sme zapracovali do nariadenia aj ustanovenia, ktoré sa týkajú off-road aj on-road vozidiel, ale podarilo sa nám to napriek tomu, že to nebolo jednoduché. To znamená, že tá právna neistota, ktorá by mohla prípadne mať značné e, hospodárske a finančné e, nepriaznivé následky pre priemysel a taktiež nepriaznivo e, ovplyvniť tisícky zamestnancov a mnohých spotrebiteľov, toto sa nám podarilo odvrátiť, čo je myslím si veľmi pozitívne. Takže sme pripravení prijať záverečný alebo finálny konsolidovaný text počas nadchádzajúcej plenárky, ktorá bude na budúci týždeň. Dúfam teda v podporu e, vašu a vašich politických skupín. V takom prípade teda vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie e, bude mať aspoň na tento priemysel zmiernené následky. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, asistentom, poradcom, ktorí pomáhali e, ukončiť prácu na tomto dokumente. Je to prvý dokument týkajúci sa Brexitu, ktorý je sfinalizovaný do konca roka 2018 a teda sme aspoň e, do určitej miery pripravení na to, keď dojde k Brexitu. Ďakujeme veľmi pekne. Vidím, že aj komisia by sa chcela k tejto veci vyjadriť. Nie? V poriadku, nie. Takže môžeme pokračovať. Tentokrát ide o predloženie prechodných ustanovení v týchto sa iných techník ako spracovania údajov. To sa týka colného kodexu únie. Nevidím nášho spravodajcu, ale predsa nech sa páči. Uh, Výborne, takže potom navrhujem, alebo príde pán spravodajca. Nie, na to nebudeme čakať, takže ideme ďalej. Ďalším bodom na programe je bod, ktorý sa týka Všeobecného nariadenia o bezpečnosti. Tam máme na zváženie navrhovanú správu spravodajcom alebo spravodajkyňou je pani Fontúr. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som naozaj vás požiadala o vašu pozornosť, pretože dnes hovoríme o otázkach života a smrti v doslovnom význame tohto slovného spojenia. Ja tu mám teda návrh správy týkajúcej sa všeobecného nariadenia o bezpečnosti a ja dúfam, že ste mali všetci príležitosť a čas si to prečítať. Bolo to zverejnené zhruba pred dvoma týždňami. Máme tam eh, aj 60 pozmeňovacích návrhov, nebudem ich všetky vysvetľovať, avšak eh, chcela by som vysvetliť zo pár takých všeobecných línií, ktoré sú dôležité v tejto správe. Poprvé, všetci si musíme byť vedomí závažnosti tohto problému a toho, že potrebujeme naozaj zakročiť a to naliehavo. 25 300 osôb zahynulo pri dopravných nehodách v Európskej únii minulý rok. A navyše približne milión osôb bolo zranených a 100 tisíc z nich vážne zranených. Navyše, v súčasnosti vidíme, že dochádza k stagnácii e, zabraňovania e, dopravným nehodám a taktiež e, smrteľným úrazom pri nich v rámci EÚ a ciele, ktoré sme si nastavili do roka 2020 sú značne odklonené od toho, aké sú reálne čísla. Čo sa týka čísel, tak môžem povedať, že od 31 tisíc na 15 750 sme e, sa posunuli z, e, od roku 2010. To je dosť hrozné, pretože my sme mali ambicióznu, e, ambiciozný cieľ a pri tejto príležitosti teda konštatujeme, že napriek tomu bolo 16 tisíce ľudí e, smrteľne zranených pri dopravných e, nehodách. No a potom, e, čo sa týka dosahovania tých našich cieľov, ktoré sme si nastavili v tejto oblasti, s týmto legislatívnym rámcom, ktorý máme, sa nezdá, že by sa nám ich podarilo dosiahnuť. Takže, milí kolegovia, našim cieľom samozrejme musí byť nula obetí dopravných nehôd a som si istá, že pri tejto eh, ambícii ma podporíte. Takže v tejto navrhovanej správe som eh, rozhodla, alebo som sa rozhodla eh, prísť s konkrétnymi úpravami bezpečnostných opatrení prostredníctvom delegovaných aktov a žiadam, aby ste ma podporili. Potom e, po druhé, musím zdôrazniť, že návrh Európskej komisie, ku ktorému im gratulujem, bol veľmi dobrý. Komisiu chválili mnohé osoby, e, mnohé okruhy ľudí. V každom prípade ja som predložila 60 pozmeňovacích návrhov To všeobecné smerovanie však zostáva rovnaké, budeme o tom ešte diskutovať s tieňovými spravodajcami a my máme za cieľ zdôrazniť, že tuto ide o balíček a konkrétne ciele vo vzťahu k počtu zranených pri dopravných nehodách sa nám podarí dosiahnuť iba vtedy, ak všetky tieto opatrenia príjmeme spolu, teda naozaj ako balíček. Takže prosím vás, milí kolegovia, nevyberajte si len tak to, čo vám vyhovuje. Musíme prijať celý tento balíček, ak chceme situáciu naozaj zlepšiť. Celý tento balíček je e, kombináciou systémov asistencie vodičom, aktívnych bezpečnostných systémov a tiež pasívnych bezpečnostných systémov. No a potom tretia vec, o ktorej som chcela hovoriť a zdôrazniť ju, je, že všetky tieto opatrenia nebudú fungovať, pokiaľ nebudú e, prijaté a akceptované aj používateľmi. Toto je niečo, čo potrebujeme. Ak chceme časom zaviesť na cesty aj autonómne vozidla, vozidla bez vodičov, tak potom prijatie týchto opatrení, ktoré sú v tejto správe, je naozaj nevyhnutné. Zároveň nebudú sa používať, ak nebudú používateľia presvedčení o tom, že naozaj fungujú a že sú aj užitočné. Práve preto v tejto správe sa zameriavam na otázky, ktoré súvisia s ochranou údajov, ochranou súkromia a taktiež s používateľskou skúsenosťou. No a nakoniec, a som si istá, že e, toto je náš spoločný názor, je najdôležitejšie chrániť najmä tých najzraniteľnejších. Takže ja som sa pozrela na funkcia, na systémy, ktoré chránia cyklistov, motorkárov, chodcov a iných účastníkov cestnej premávky. Tie sú podľa mňa naozaj veľmi dôležité. Tieto zariadenia vlastne menia povahu našich miest, pretože množstvo z nich nám narastá naozaj veľmi rýchlo pred očami. Práve preto potrebujeme obmedzovať nebezpečenstvo, ktoré hrozí ich používateľom. Teším sa teda na diskusiu k tomuto dokumentu s tieňovými spravodajcami. Som si istá, že sa nám podarí dospieť k zmysluplnej dohode a že budeme mať aj zmysluplný vplyv na zníženie množstva zranení a smrteľných zranení na cestách v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj pani predsedničke. Ďakujeme pekne. A teraz e, tieňový spravodajca za SAD, pani Sinalová, nech sa páči. Pani spravodajca. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni za prezentáciu. Ak väčšine tých predstavených bodov nemám čo doplniť, lebo máme na stole naozaj dobrý základ pre ďalšiu prácu. z mojej strany teda len niekoľko pripomienok. A na úvod uvediem, že tie všeobecné východisko, ktoré hovorila pani spravodajkyňa, ciele tieto dôležitej správy určite zdieľam, súhlasím s nimi a plne súhlasím s tým, aby technológie boli projektované s cieľom uľahčiť eh, vodičom pohyb na cestách. A súhlasím s tým, čo povedala, že vysoká miera akceptácia zo strany vodičov je základným predpokladom preto, aby jednotlivé opatrenia skutočne určite fungovali. Ďalším dôležitým bodom je pre sociálnych demokratov ochranu osobných údajov. Čo sa týka údajov um, od nehody, tak musí byť jasne vymedzené, ktoré údaje, za akým účelom a komu môže byť odovzdávané. A ešte tu vidím priestor na spresnenie, čo sa týka systému eh, roz, rozpoznávania rozpílenosti eh, vodiča. Tam som dlhodobo skeptická ohľadom využívania kamier, ktoré snímajú vnútro auta. Jasnou prioritou je ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Tam, kde technológie už nezexistujú, podľa mňa nie je na čo čakať. A súhlasím s tým, že doba zavedenia niektorých systémov môže byť skrátená. A taktiež som veľkou zastankyňou priamého výhľadu u nákladných vozidiel. Toto je technológia, ktorú musíme zaviesť do praxe čo najskôr. A potom sú tu rôzne ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré neboli súčasťou návrhu, napríklad eliminácia slepého uhlu pre ľahké vozidla, asistent pre zatáčanie pre nákladné vozidla, signalizácia zapnutia bezpečnostných pasov aj na zadných sedadlách. Taktiež tu vidím tam potenciál pre zvýšenie bezpečnosti. Pani spravodajkyňa navrhuje, aby príslušné akty boli um, odsúhlasované 12 mesiacov pred, eh, pred implementáciou každej požiadavky. Toto dáva zmysel. Čo sa týka pokročilých asistenčných systémov, tam ma zaujíma pripravenosť infraštruktúry, od ktorej je ich eh, využitie závislé. Bohužiaľ, dodnes mi nikto nebol schopný predstaviť relevantné údaje. Takže prosím, myslíme na to, že doba, ktorá je pre pripravenosti toho systému potrebná, sa v rámci vnútorného trhu výrazne líši Máme pred sebou obdobie, kedy budú v premávke na európskych cestách staršie vozidlá, bez týchto systémov aj plne vybavené vozidlá. Sme na cesty k autonómnemu šoferovaniu, táto cesta bude však ešte asi dlhá a do tej doby musí byť nespochybniteľné, že za vozidlo v premávke plne zodpoveda jeho vodič a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Verím, že bude kompromis na stole. Ďakujem. Thank you very much. Uh, and then for the... Ďakujeme. Za EKR bude hovoriť Dan Dalton, ktorý ma požiadal, aby som prečítala niečo v jeho mene. Takže, ako som povedala minule, v minulej diskusii, my eh, v EKR všeobecne vítame tento návrh, už sa celé roky chystá, sú tam mnohé pozitíva, ktoré zlepšia bezpečnosť eh, účastníkov cestnej premávky aj chodcov. Ďakujem spravodajkyni za návrh správy ktorý taktiež podporuje návrh komisie, ale zároveň ho zlepšuje. Vo všeobecnosti e, vítame jej angažovanosť, e, kde chce zaviesť kratšie lehoty pre zavedenie nových bezpečnostných štandardov. Taktiež vítame jej návrhy týkajúce sa technologické neutrality. Toto je pre nás veľmi dôležité a musíme e, teraz zaručiť lepšie situácie do budúcnosti. Taktiež Vítame návrhy v súvislosti so zaručením e, ochrany osobných údajov a taktiež e, systém e, rozpoznávania rozptýlenia alebo nesústredenia vodiča. Čo sa týka záznamu údajov, nahrávania údajov, potrebujeme mať zavedené štandardy na uchovávanie týchto údajov, tam sa na tom zatiaľ pracuje a musí to tam byť zohľadený aspekt ochrany súkromia. Čo sa týka rýchlosti, tak tam vítame pozmeňujúce návrhy. My podáme ďalšie pozmeňujúce návrhy, pretože chceme, aby tento text bol technologicky neutrálny a taktiež si naďalej robíme obavy ohľadom toho, ako to bude v praxi, predovšetkým pokiaľ mm, toto pokiaľ v rôznych krajinách a v rôznych regiónoch sú rôzniace sa maximálne rýchlostné limity, takže myslím si, v praxi by to mohlo spôsobiť určité problémy. Taktiež je treba byť opatrný, čo sa týka uplatňovania e, každej jednej tejto novej požiadavky aj v prípade e, malých a mikroproducentov. A ďalej tu máme vozidlá, ktoré sú pre, upravené pre handicapovaných a myslím si, že v niektorých aspektoch je to neprimerané. A vieme, že taktiež niektorí hovoria o vykonávacích alebo delegovaných aktov na túto tému, ale je to otázka politického charakteru a Myslíme si, že v niektorých e, prípadoch je to treba riešiť hneď e, v, rámci toho základného aktu. Ďalej, čo sa týka bezpečnostných štandardov pre nákladné vozidla, toto je veľmi dôležitá otázka. V Londýne máme 78 percent e, cyklistov, ktorí zomru pri nehode, tak je to pri nehode s nákladnými autami a toto vám ukazuje, že ten problém je naozaj vážny. Taktiež máme bezpečnostné problémy s navrhnutím nákladných aut, pretože je tam často slepý uhol, a ktorý je dosť rozlahlý, takže je treba to riešiť čo najskôr. Na cestách máme ťažké užitkové vozidlá, ktoré, u ktorých sa redukuje tento slepý uhol tým, že je tam väčšie okno, sú tam sklenené dvere, šofer sedí nižšie. Takže tieto štandardy tu sú Takéto auto už e, jazdia po našich cestách a myslím si, že môžeme byť ambicioznejší, než je návrh e, z komisie. Mm, rok 2004 pre nové modely a 2006 2024 e, pre nové modely a 2026 pre všetky ostatné modely si myslíme, že toto je rozumné. Teším sa na spoluprácu v priebehu nadchádzajúcich týždňoch a Dita Charonza bude hovoriť e, za ALDE a Matejs van Miltenburg e, ju zastupí. Ďakujem. Ja prečítam príspevok Dity Charanzovej Chcela by som poďakovať spravodajkyni za návrh správy k tejto dôležité téme. Dita tento návrh víta. Myslí si, že to bude skutočne cenný príspevok k finálnemu stanovisku výboru IMKO k tomuto nariadeniu. Taktiež si myslí, že je to veľmi dôležitý krok vpred v rámci našej spoločnej práce v Európskom parlamente na túto tému a dúfa, že budeme postupovať rýchlo a že budeme môcť hlasovať výboru čo najskôr, predovšetkým vzhľadom na to, že všeobecný prístup rady už bol schválený. Čo sa týka obsahu návrhu správy, by, sa, by chcela e, pogratulovať spravodajkyni e, k návrhom, ktoré riešia oba vyjadrené politickými skupinami vo výbore IMCO a taktiež e, teda v gestorskom výbore aj v našom výbore ako výbore, ktoré poskytuje stanovisko v súvislosti s bezpečnostnými pravidlami. Takže vítam návrh spravodajky niektorý rieši mnohé horizontálne aspekty, ako napríklad neprecízne definície zraniteľných používateľov ciest, taktiež čo týka technologickej neutrality, e, navrhovaných bezpečnostných e, opatrení. Čo sa týka e, lehoty a vstupu do platnosti príslušných opatrení, tam je to dosť ambiciozne. Ja si myslím, že tento návrh sa uberá správnym smerom, ale ešte tomu musíme venovať trochu viac času, musíme to prediskutovať, tak aby sme mohli dodržať lehoty, tak aby tie lehoty boli realistické. Taktiež Dita víta návrh eh, riešiť otázky, ktoré sa týkajú určitých špecifických opatrení, ktoré sú časťou návrhu, opatr- návrhu nadriadenia, ako napríklad eh, inteligentný asistent eh, v súvislosti s rýchlosťou, monitorovanie obmedzenia a tak ďalej. Je treba nájsť dobrú vyváženosť medzi využívaním technológie v aute a tak na druhej strane súkromím a ochranou údajov, ktoré sú zozbieravané. A čo sa týka nahrávania záznamu údajov, toto všetko musí byť v súlade s, s prísnymi pravidlami, ktoré sú v EÚ uplatňované v súvislosti s úsobnými údajmi. Ďakujem ešte raz spravodajkyni za dovedenú prácu. Dita sa teší na budúcu spoluprácu v tejto súvislosti s tými spravodajcami aj so spravodajkyňou. Ďakujem. Za zelených bude hovoriť Pascal Duham. Oui, merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne by som chcel zdôrazniť zo pár bodov. Samozrejme chcem poďakovať za prácu pani spravodajkyni. No a chcem povedať, že sme skonštatovali eh, na nešťastie dosť eh, smutnú vec. To znamená, o 50% sme znížili smrteľné úrazy eh, tých, ktorí sa vezú v autách, ale ledva o 20% smrteľné úrazy cyklistov. Takže si myslím, že je to stále nedostatočné a treba priňať príslušné opatrenia, tak aby sme čo najrychlejšie dosahovali naše ciele. Nebudem opakovať to, čo už odznelo, najmä čo sa týka ochrany osobných údajov, Treba samozrejme dbať na to, aby e, sa aj táto vec brala do úvahy, aby to bolo dostatočne kontrolované. Taktiež by sme chceli môcť sa sústrediť na otázku nákladných vozidiel, pretože tie sú e, očividne e, zodpovednými v prípade mnohých týchto nehôd. Nede o tú otázku toho, že by chybovali ich vodiči, ale preto, lebo tieto vozidla sú jednoducho veľké. No a čo sa týka e, vedenia mesta Londýn, oni teraz sa zakročili pomerne dosť, e, pomerne dosť efektívne a dosť e, znížili množstvo nehôd. Ide tam v podstate o program takého, také modifikácie kamionov. Tam sa samozrejme odlišuje medzi veľkými malými kamionmi, pretože tam tie investície a aj dôsledky nie sú rovnaké. Máme teda určitý počet návrhov, ktoré sa týkajú nákladných vozidiel a ich prispôsobeniu. No a potom samozrejme treba nájsť aj systém, ktorý už e, existuje alebo ktorého, ktorý by bolo treba e, ešte ďalej rozpracovať. A ide o systém, ktorý e, rozrieši otázku otvárania dverí na týchto nákladných vozidlách, pretože častokrát vtedy dochádza k stretom s cyklistami. K tomu sa samozrejme ešte počas našej práce vrátime, ale v každom prípade túto otázku bezpečnosti musíme v Európskej únii ešte zlepšiť. Ďakujeme pekne. Pán Žuva, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Alors, premièrement, Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr chcem povedať, že súhlasím s pani spravodajkyňou a naozaj si vážim jej prácu. Myslím si, že naozaj značne zlepšila ten pôvodný návrh komisie. Potom po druhé, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti, to je úplne nediskutabilné, že to je dôležité. No a po tretie, je tu určitá výhoda, že toto by mohlo byť aj normatívnou výhodou pre náš automobilový priemysel a to nie je nepodstatné. Štvrtá vec, ktorú by som chcel povedať, to je taká pochybnosť, jedinú pochybnosť, ktorú mám v tej tejto veci, to je, že eh, nás oslovujú mnohí lobbysti, z tohto priemyslu, ktorí nám vysvetľujú určité opatrenia, ktoré z hľadiska komisie zdá sa sú dobré, ale ktoré nie sú dosiahnutelné z toho priemyselného hľadiska v navrhovaných lehotách. Komisia aj spravodajkyňa, myslím si, eh, sú o týchto veciach informovaní, ale myslím si, že by si bolo treba ešte ďalej trošku objasniť túto situáciu, eh, pokiaľ ide o obavy priemyslu. Ďakujem veľmi pekne, pán Kapiny. Mulțumesc foarte mult. De ce am Pani Grapiny, ďakujem. Pani predsednička, chcela som sa vyjadriť k tejto téme. Je to veľmi komplexná správa, ako už tu zaznelo z úst spravodajkne. Je to komplikované. Takže chcela som hovoriť, pretože táto správa je dôležitá, chce napraviť taktiež veci týkajúce sa štatistík, ale taktiež chceme podnetiť priemysel, aby vyvinul modernejšie technológie. Zašlem pozmenujúce e, návrhy, alebo, ale teraz by som chcela vysvetliť pár vecí, o ktorých sa tu už trochu hovorilo. Čo sa týka implementačných e, lehôd a korelácia s technológiami, ktoré realisticky môže byť vyvinuté, my sme diskutovali so zúčastnenými stranami, s partnermi. Musíme to všetko robiť v spolupráci s priemyslom. Je treba nielen vychádzať z nejakej teórie, ale byť v kontakte aj s ľuďmi z praxe. A čo sa týka návrhu komisie, tak sa tam hovorí aj o zázname údajov pred nehodou, v priebehu nehody aj po nehode. Ale neviem, prečo potrebujete tie údaje ešte aj po nehode. Dobre, v priebehu nehody fajn, ale na čo chcete zbierať údaje po tom, čo sa stala nehoda? Veď potom už e, ošetrujete pacienta alebo obete. Hm, takže nerozumiem. Čo sa týka spätnej väzby z e, pedálu, z plynového pedálu, tak e, tento systém v podstate ešte v praxi nefunguje. Možno by sme mohli v pozmeňujúcich návrh, ktoré predložíme, nájsť nejakú inú alternatívu, povedať, že by tam mal byť v dispozícii informačný systém, ktorý vám dá informácie, ktoré potrebujete, miesto toho, že by sme hovorili o tom pedáli. Toto je veľmi dôležitá správa. Viem, že spravodajkyňa sa s tým narobila a máme aj veľa pozmenujúcich návrhov. Je ťažké dosiahnuť vyváženosť medzi lehotami pre vstup do platnosti legislatívy. Na druhej strane musíme dať premyslu dostatok času, aby oni vyvinuli technológie, ktoré budú potrebné na to, aby sa znížila umrtnosť na cestách. Takže ja predložím pár pozmenujúcich návrhov. Dúfam, že zoberte do úvahy, aby sme dospeli dobrému kompromisu. Ďakujem za Európsku komisiu bude hovoriť pani Čikovská. Dobre, ráno, ďakujem pani predsednička. Ďakujeme za túto diskusiu, za všetky komentáre, ktoré tu zazneli, čo sa týka teda tejto správy zo strany spravodajkyne a zo strany ostatných. Ďakujeme za otázky, ďakujeme spravodajkyni za prípravu dokumentu. Skutočne to stihla veľmi rýchlo. A myslíme si, všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré spravodajkyňa navrhuje, ďalej zlepšujú text, nie len kvôli otázke technologické neutrality, ale aj preto, že sú tam ambicioznejšie lehoty. Samozrejme, treba tam byť opatrný, ale chápeme, že to je urgentná vec. Ešte chcem podať pár um, vecí, ktoré tu trochu už zazneli. Ako spravodajkyňa povedala, tak tiež by sme chceli počarknúť, že toto je balíček opatrení. Nemali by sme tento text schváliť tak, že budeme vyberať niektoré opatrenia a iné nie, pretože budú fungovať len pokiaľ budú všetky v platnosti. Je tam určitá logika, vzájomne sa posilňujú, takže skutočne v našom záujme zaručiť, že sa schváli celý ten balíček opatrení. Po druhé, ceníme si prácu, ktorá bola investovaná do e, toho, aby pravidlá v súvislosti s inteligentnou adaptáciou rýchlosti boli robustnejšie. A návrh spravodajky nesoberá správnym smerom, že treba to robiť za reálnych podmienok. No ešte jedna vec, tak skôr také nedorozumenie, aj za to je systém, ktorý môže operovať veľmi hladko a môžeme teda tento systém eh, zapojiť veľmi plynulo, veľmi hladko. Tak funguje. No a čo sa týka tých vecí, ktoré tu ďalej zazneli, prečo napríklad potrebujeme údaje z obdobia po nehode, tak to je preto, že niektoré systémy sa spustia až krátko po nehode. Aktivujú sa až po nehode. Takže z tohto dôvodu tam máme ten text, ktorý sme tam napísali. Chcem zdôrazniť otázku načasovania. Komisia vyzýva parlament a radu, aby text bol dokončený a schválený už v nadchádzajúcich mesiacov, pretože tu ide o bezpečnosť, právnu istotu pre výrobcov, ale aj pre schvalujúce orgány. Ale v neposlednom rade je tu otázka líderstva EÚ v otázke automatizácie vozidiel pretože s tým návrhom to taktiež súvisí. Pokiaľ chceme vážne byť globálnym lídrom, e, čo sa týka vozidel bez vodiča, tak tento návrh je takým, takou prípravou. Takže komisia chce opäť vyzvať parlament, aby text schválil čo najskôr a som na dispozícii, čo sa týka ďalšej práce na tomto návrhu. Ďakujem a na záver bude hovoriť spravodajkynia Roza. Len stručne ďakujem všetkým za ich názory a teďovým spravodajcom Olga, Daniel, Anelein, Dita, Pascal, Filip. Ďakujem taktiež aj Mária za vaše komentáre. Budeme o tom diskutovať na stretnutí tieňových. Tu nemáme čas, to chápem. Možno len veľmi, veľmi krátko sa vyjadrím. Čo týka načasovania, tak e, čas samozrejme je vzácna komodita aj pre nás a bude závisieť veľa aj od rady. Ja som sa pozrela na načasovanie, snažila som sa to vypočítať čo najlepšie, ako sa len dalo a komisia si môže byť istá, že pre nás taktiež čas je vzácný a že budeme veľmi rýchlo pracovať na tomto spise a Taktiež prosím, pomôžte nám aj popohnať radu. Druhá záležitosť, o ktorej sme zatiaľ nehovorili, a síce, že tie zmeny, že teraz v podstate je to tak, že drahé auta nebudú bezpečnejšie než lacné. A pokiaľ sa stretnete na ceste s drahým alebo s lacným autom, tak v podstate tam nebude veľký rozdiel, pretože tieto prístroje, o ktorých hovoríme, už sa často používajú, ale nie vo všetkých autách. Pokiaľ budú povinné, tak to skutočne radikálne zmení situáciu. Čo sa týka kamionov nákladných aut, tak e, ja som sa pozeral na to riešenie, ku ktorému dospeli v Londýne, veľmi zaujímavé. A pokiaľ by komisia pripravila špecifikácie rýchlejšie, už na tom pracujú, tak si myslím, že by sme mohli mať čas na implementáciu. No a ešte na záver, ja som veľmi rada, že sa sústredíme na tých najzraniteľnejších a najmenej chránených v cestnej premávke. Takže som si úplne istá, že sa dopracujeme k pozitívnemu výsledku, keď budeme spolupracovať s tými spravodajcami a s komisiou. Ďakujem. Ďakujeme, Roža. Láta na pozmeňujúce návrhy je 12. decembra na obed. No a tým pádom prechádzame k hlasovaniu, dnešnému hlasovaniu. Máme na programe niekoľko spisov. Ten prvý sa týka neskorých platieb a príslušné smernice. A začneme. Máme kompromis 1, kto je za, kto je proti, To sa zdržal, schválený. Kompromis 2, kto je za, To je proti, to sa zdržal, schválený. Kompromis 13, to je za, To je proti, kto sa zdržal, schválený. Prepašte, hlasíte sa, hlasíte sa o slovo? Zdravím, pani predsednička. Mám žiadosť ohľadom prezentácie návrhu na ústneho návrhu. Pani Komi, spravodajkyňa, nechce prijať dobrú prax, spolupra, dobrej spolupráce medzi politickými skupinami, čo sa týka transakcie 9 Hovorím o 66, e, 69 a 70. Tam sa žiada, aby podnikatelia nemuseli e, aby sa, tam nemus, aby sa tam nemusela chrániť e, dôstojnosť osobného života. Takže prosím hlasovať oddelenie o, tejto, o tomto ústnom pozmenujúcom návrhu a aby ste chápali, prečo nemôžeme takto hlasovať v našej e, politickej skupine. Ďakujem. Vy hovoríte o kompromise 9, pán Zulo. Navrhujem, aby sme o tom hovorili, až sa dostaneme k tomuto bodu. No a čo sa týka tej ďalšej otázky, áno, máme dlhý zoznam hlasovaní počasti a oddelených hlasovaní, o ktorých ste požiadali. A my máme u každého bodu zdôvodnenie, prečo sme to neprijali. Nie to preto, že by sme nechceli prijať, ale už je to pokryté v kompromisných návrhoch alebo nejakým iným spôsobom, takže ten zoznam vám môžeme zaslať. Čo sa týka vašeho, vášho ústneho návrhu, tak budem o ňom hovoriť neskôr, až dostame deviatke. Takže teraz kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený kompromis 4 bis, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 4 za. Alebo prepačte. Odpada, áno. Takže kompromis 5. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený kompromis 20. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis 6. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Teraz kompromis 7, to je za. Je proti. To sa zdržal. Schválený. Kompromis 8, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. A teraz kompromis 9, kde máme ten ústny návrh pán Zula. A chce sa vedieť spravodajkyňa. Dobre. Takže dám slovo Lare Komi. Ďakujem, pani predsednička. Um, čo sa týka tejto transakcie, tak pán Zulo požiadal o vysvetlenia. Pokiaľ by Zulo aspoň raz sa dostavil na schôdzu, tak by poznal dôvody, ktoré sme mali. A preto je treba skôr byť pritomný osobne, než potom kritizovať. Takže, vy ste to dobre vyjadrili, pani predsednička, nie je to naša opcia, je to opcia E, sekretariátu. Už e, sme, máme tieto témy pokryté, týka, je to, teda, týka sa to aj Talianska, Taliansko, e, tam máme pravidlo tých 3%, čo sa týka štátneho dlhu, no a pán Zulo, ten patrí k súčasnej vláde a tam sa tá situácia veľmi zhoršila. Po druhé, ako skupina EPP, my sme museli dohliadať nad podnikmi, aby sa situácia nezhoršovala a aby nedochádzalo k bankrotom, ku krachom podnikov. No a čo sa týka hnutia piatich hviezd, tak my dohliadame nad, um, nad malými podnikmi a malé stredné podniky sú dôležité pre spoločnosť a sú tu určité kritiky voči vašej súčasnej vláde z ich strany. Ďakujem, takže máme tu návrh zo strany pána Zula. Pán Zulo, teraz nebudeme o tom diskutovať. Dávam slovo, ale nechcem o tom teraz diskutovať. Nie, nie, len krátko. Len to chcem objasniť. Pani Komí vie, že som bol prítomný na všetkých schôdzach a vždy som vyjadroval svoje názory. A naše pozmeňujúce návrhy tam nie sú pokryté. Pokiaľ by to tak e, bolo, tak by sme nemali problém. Ale z našho pohľadu tam nie sú pokryté a ide tu skôr o politickú vôľu, podľa mňa. Ešte na záver. Pán Zulo, váš plat taktiež váš asistent eh, berie plat, aj vy beriete plat, takže prosím, informujte sa predtým, než budete kritizovať. Ďakujem. Takže prečítam ten ústny pozmeňujúci návrh. Je to odsek 9, kde pán Zulo chce pridať po malých stredných podnikoch, že, že sa zaručí, že e, banky, kde sú peniaze, ktoré dlhujú e, verejné orgány, budú vyplatené malým stredným podnikom tak, aby kvôli tomuto tieto podniky neskrachovali. Predovšetkým sa to týka čiastok, ktoré potom môžu byť odrátané e, z čiastok, ktoré sú zaplatené za iné úkony. A v niektorých v členských štátoch musia byť e, chránené E, tieto e, malé stredné podniky, ktoré majú dlhy voči banke, ale zároveň majú pohľadávky voči verejným orgánom. Vyzýva členské štáty, aby zaviedli takéto opatrenie, aby sa zabránilo vyvlastňovaniu e, domovu, aby sa chránila dôstojnosť a osobný život jednotlivcov. Takže je niekto proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Dobre, viac než dvaja sú proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, takže nebudem o ňom hlasovať. A tým pádom môžeme pokračovať hlasovacím zoznamom. Ďalej, kompromis 9, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Kompromis 10, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Kompromis 11, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený, kompromis 12, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený, kompromis 14, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený, kompromis 15, to je za, to je proti, to sa zdržal schválený, ďalej. 88, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 89, to je za, to je proti, zdržali sa, schválený, 90, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 91 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeň sa návrh 105, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 107, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 110, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 111, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. 113 za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 3 za, proti, zdržali sa. Toto by som overla elektronicky. Pozmeňujúci návrh 3. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 4 za. Alebo nie, pozmeňujúci návrh 4. 5 za proti, zdržali sa schválený. Kompromis C za, proti, zdržali sa schválený. Proti, zdržali sa. Overujeme 16. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozme sa 19 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 22 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to schválené, ale overíme. 22. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň návrh 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený, 25 za, proti, zdržali sa, overíme, 25 ku. Takže schválené. Ďalej, poďme sa vrch 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa a záverečné hlasovanie elektronické. Zatváram hlasovanie a je to schválené. 33 za, 2 ja proti. Gratulujeme spravodajkyni. So, Uh, next... Prechádzame teda k ďalšiemu hlasovaniu a týka sa podpory spravodlivosti a transparentnosti pri používaní služieb mediácie uh, na webe. Pani Šaldemoza je spravodajkyňou, takže najprv tu máme kompromis 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 38, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Potom prechádzame na kompromis 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, je prijatý. Prechádzame na kompromis 3. Našli ste si to? Trojka? Kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. A prechádzame ku kompromisu 4. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na kompromis 8. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Videla som, že niektorí z EPP boli proti, proti tomuto. Ešte raz. Kompromis 9. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Teraz kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 10. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si kompromis 10. Elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Prijatý. Prechádzame na kompromis 11. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 12. Za? Proti? Zdržiavajú sa hlasovania? Prijatý. Kompromis 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Prijatý. Prechádzame na kompromis 14. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si radšej 19. Končím hlasovanie. Prijatý. Prechádzame na kompromis 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 37 Nie, nie, nie, toto bolo blokové hlasovanie, takže prechádzame na kompromis 37. Zistila som, že sme už skoro na konci. Kompromis 37. Eh, Kto je za? Kto je proti? Myslím, že je to zamietnuté, ale si overíme 37. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prechádzame teraz k záverečnému. Nie ešte pozmenujúce. Prepačte, pomýlila som sa, ospravedlne sa predsedajúca. Ešte tie pozmenujúce návrhy, ktoré, o ktorých sme nehlasovali. 23, kto je za? Za 23, kto je za? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutý? 200 35, kto je za, proti, tu sa zdržiava hlasovania zamietnutý. 203, kto je za, proti, tu sa zdržiava hlasovania prijatý. A až teraz hlasujeme o záverečnom znení. Hlasujte prosím elektronicky. Týmto končíme hlasovanie. Je to prijaté 25 za, 6 proti a traja sa zdržali hlasovania. Blahoželám pani spravodajkyni. Teraz budeme hlasovať o mandáte, či začať interinstitucionálne rokovania. Urobíme to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Aj tento je prijatý. 28 za, 6 proti. Nikto sa nezdržal. Blahoželáme spravodajkyni Kristel. Chceš sa ujať slova? Chcela som len poďakovať všetkým kolegom za veľmi dobrú spoluprácu. Naozaj sme sa porozprávali a nadiskutovali dosť. Všetky skupiny sa zjednotili za kompromismi Celkové znenie je vynikajúcim kompromisom a teším sa na rokovania s radou. Dúfajme, že to bude čo najrychlejšie. Chcem poďakovať aj mojim ľuďom, sekretariatu IMKO, lebo naozaj to urobili skvele. Teším sa na rokovania. Ďakujem, Kristel, a blahoželám. Ešte raz. Budeme teraz hlasovať o programe CLA pre spoluprácu v oblasti cieľ spravodajkyňovej pani Grapiny. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeniaci návrh 51 a 15 spolu. Kto je za ne? Za, proti ním? Kto sa zdržiava hlasovania? Tieto dva boli zamietnuté, ale si ich prosím overme elektronicky. Hlasujte prosím. Končíme hlasovanie. Sú prijaté. Prechádzame na kompromis 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh. 57, 58, 4 a 18 sú identické. Kto je za tieto 4 identické? Proti? Kto sa zdržiava? Sú prijaté. 15. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 59, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatý. Návrh 19 za, Proti? Zdržiavajú sa hlasovania? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmejúci návrh 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 17. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 18. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 62 a 21 spolu. Kto je za ne? Proti ním prijaté. 63 22 spolu. Kto je za? Kto je proti ním? Kto sa zdržiava hlasovania sú prijaté. 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý. 19. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijatá. 65 a 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sú prijaté. 66 a 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sú prijaté. 67 a 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sú prijaté. 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 5 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 26 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 27. Kto je za? Mohli by sme e, vlhasovať v celom bloku od 27. až po 32 a 31. Kto je za tento blok? Kto je za proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Celý blok je prijatý. 17.3 za proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 74. Mohli by sme aj ďalší blok až po 33. Od 33 až po 76, 34. Kto je za tento blok, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Prechádzame na 77. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnutá. Nový blok od 78 a 35 až po 81. Nie? Tak keď nie, iba 78,35 za, proti, zdržiavajú sa, prijatí. 79 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Návrh 36 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Návrh eh, Nový návrh od 37 po 81 nie? Dobre, tak 37. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 80 až 38. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté sú obidva. Návrh 30. Nie, overíme si 80 a 38 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Je to jasne prijaté. 39 za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 40 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 25 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 41 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 81 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 42 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 26 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 43 za, proti. 26 nie, 43 je bezpredmetná. Ja by som navrhla ďalší blok od 82 až po 29. Šlo by to? Súhlasíte? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Tento blok je celý prijatý. 6 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnutá. 39 je bezpredmetná. 50 za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnutá. Kompromis 1 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Jednotka. Nie. Kompromis 2 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Návrh 6. 2. E, Ospravedlňuje sa predsedajúca. Návrh 2. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Až teraz 6. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A prechádzame. Prechádzame až na kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na šestku. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Šestka je prijatá. 33 je 43 bezpredmetná, sedmička za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Sedmička, vy ste za? EPP je za, takže je to prijaté. 44, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Deviatka za, proti. Zdržiavajú sa prijatá. Desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 45 a 11 spolu. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania pri týchto dvoch? Tieto dve. Tieto dva návrhy 45 a 11 overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Nie. Opravuje sa rečnička. Nie, 9. Kto je za 9? Proti? Zdržiavajú sa hlasovania. 9. Prijatá. Potom 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím si, že... Overíme si 48. elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končíme hlasovanie a je to prijaté. Prechádzame na 12. Návrh 12 za, proti, kto sa zdržiava prijaté, 13 za, proti, kto sa zdržiava pri, zamietnuté. 49 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. 14 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Desiatka za, proti, kto sa zdržiava prijatá. Jednotka, dvojka, trojka, šlo by to ako jeden blok? Môžeme o tom hlasovať? Ako jeden? Nie, nie, len trojka. Trojka za, proti, kto sa zdržiava, trojka prijata. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky o takto pozmenenom znení. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 33 hlasovalo za, 2 ja proti. Blahoželám. Pani Grapiny, chcete sa ujať slova, pani Grapiny? Krátučko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tieňoví spravodajcovia naozaj pracovali výborne spolu. Ďakujem týmu aj sekretariátu. Dúfam, že sa to čím skôr implementuje. Blahoželáme. Naše nasledujúce hlasovanie je o nástroji finančnej podpory zariadení pre clá. Máme pána Pospišila ako spravodajcu. Je tu chyba v hlasovacom zozname, takže na strane 8, kde máme osmičku, spravodajca indikuje plusko, ale meníme to na mínus. Začneme s hlasovaním, ale najprv máme kompromis 10. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 42, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 6. Za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 45, 7 a 17. Kto je za tieto tri, kto je proti, kto sa zdržiava, prijaté. 46 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržiava prijatá, kto je za druhú časť, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, druhá časť je zamietnutá. 18. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, nie je to jasné. 18. si overíme. Z SAD bolo proti. 18. Hlasujte prosím elektronicky, overujeme. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prechádzame na pozmeňujúci návrh 7. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovanie? Prijaté 19. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté 8. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté 20. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté 47. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté 48 a 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Overíme si 48 a 21. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 49 a 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 23 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 50 a 24 spolu, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, kompromis 6, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, pozmeňujúce návrhy Návrh 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 26. Si overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 54. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. Potom prechádzame na 28. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že je to prijaté, ale si ju overíme. 28. Hlasujte elektronicky, prosím. Prijaté. Desiatka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Chcete overiť 60? Hlasujte, prosím elektronicky. Končíme hlasovanie. Prijaté 30 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté 61 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté 62 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté 63 predmet. na 64, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté 31 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté 65, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Navrhujem blokové hlasovanie od 32 až po 38. Je to možné? Nie? Od 32 až po 67. S tým súhlasíte? Tento blok, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Blok je prijatý. Štvorka Mm, je bezpredmetná. A teraz môžeme blokovo od 35 až po 38? Nie? Pre ALDE to nie je možné. 35 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 36 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 70 až 41 spolu. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Bezpredmetné. Ďalej. 71 a 42. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 73 a 44 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 45 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 74. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Šestka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijaté. Osmička, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá. Jednotka, kto je za? Nie, nie, to jednotka je bezpredmetná. Deviatka a dvojka spolu. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Obe sú prijaté, oba návrhy. Ďalší je bezpredmetný. Kompromis 1. Kto je za, proti, kto sa zdržiava? Prijatý. 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Nie je to jasné. EPP je za alebo proti? Tak ak je EPP proti, tak to neprešlo. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 17. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 18. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 4. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 20. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 20, kompromis 3 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Dvojka. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnutá. 25 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 26 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 27. a trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sú zamietnuté. 20. Sedmičku a trojku si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie, obe boli zamietnuté. 28. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 29. a 5. spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Obi dve prijaté. 30 a 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Oba návrhy sú prijaté. 31 a 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Oba prijaté. 33 a 8. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Teraz prechádzame až na štvorku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 36. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Overíme si desiatku. Končíme hlasovanie elektronické, je to prijaté. Teraz 37 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 38, kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatá 11, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatá 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatá 40, kto je za. Nie, 40 je bezpredmetné. 3, za, proti, kto sa zdržiava. Trojka prijatá. 13 za, proti, kto sa zdržiava, prijatá. 4 a 14, kto je za, proti, kto sa zdržiava, obe sú prijaté. 5 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 6 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 77, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 78 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 79 Môžeme aj blok 79 až po 50? Tak dobre, kto je za tento blok? Nie, nedá sa to ako blok? Tak dobre. 79, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 80 za, proti, kto sa zdržiava, návrh prijatý. 81 za, proti, kto sa zdržiava, návrh prijatý. 82 a 48 za, proti, kto sa zdržiava, oba návrhy prijaté. 83 až 49 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 16. 16 bola prijatá s početom 8, lebo to bolo blok. 50 za, proti, zdržiavajú sa prijaté. A teraz záverečné elektronické hlasovanie v takto pozmenenom znení. Končíme hlasovanie. Je to prijaté. 32 za, dvojka proti. Blahoželáme spravodajcovi, pánu Pospišilovi. Chcete sa ujať slova? Nie? Nie? Tak, v poriadku. Pokračujeme ďalej. Zostávajú nám už len jedno, dve, dve hlasovania na záver. Budeme hlasovať o návrhu nariadenia o vzájomnom uznávaní tovarov v, na trhoch členských štátoch EÚ. Pán Štefanec je spravodajca. Takže budeme hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa to. 33 za, 1 proti a 1 sa zdržal. Takže gratulujeme, pán Štefanec, chcete sa zaujať slova? Nie, dobre. Konečné hlasovanie. k výsledkom medziinstitucionálnych rokovaní, k typovému schvaľovaniu vo vzťahu k vystúpení Spojeného kráľovstva z únie. Robíme to elektronicky. And we close. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa 32 za, dvaja sa zdržali. Takže blahoželáme pani Mici. Nuž a týmto sme ukončili hlasovania. Chcela by som ale niečo ešte povedať, lebo Anna Maria je taká milá, že bude za mňa s vami pokračovať v tomto zasadnutí, takže ja vám chcem za seba ešte poželať, aj keď sa zrejme ešte uvidíme v Štrasburgu, veselé Vianoce a veľmi šťastný nový rok 2019. Ďakujem vám všetkým. Dear colleagues, we continue... Milí kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí, takže ak sa chcete rozprávať, tak prosím mimo tejto miestnosti. No a navrhujem, aby sme sa vrátili k bodu e, týkajúceho sa trialógu. Pán Selimovič nás chce informovať o predlžení e, prechodného používania e, iných ako techník na spracovanie údajov, tak ako sa o nich hovorí v celom kodexe únie. Nech sa páči. Rečník nemá zapnutý mikrofón. Now, now, sorry. Thank you. Výborne, ďakujem pekne. Budem teda informovať o oboch trialogoch, ktoré prebehli najskôr, čo sa týka e, prvého návrhu Unione d'Italia. Všetci určite veľmi dobre viete, že komisia v maji predložila návrh na doplnenie a aktualizáciu colného kódexu únie tak, aby e, Campione d'Italia a taktiež oblasť e, jazera Lugano boli zahrnuté do rozsahu pôsobnosti na základe žiadosti od Talianska. No a zároveň boli navrhnuté určité zmeny colného kodexu únie. My sme nezmenili tento návrh, iba jediná zmena, ktorá tam prebehla, to bola taká technická zmena a týkala sa dátumu e, uplatnenia e, takéhoto, takéto zmeny. Tam sme sa zhodli s radou a komisiou a teda bude tento dátum nastavený na 1. január 2020. Technické zasadnutie prebehlo tento útorok. Bola spustená konzultácia so všetkými tieňovými spravodajcami. Nikto z nich eh, sa nepostavil proti takejto navrhovanej zmene, takže preto navrhujem, aby sme takúto zmenu teraz eh, E, zapracovali do návrhu, hlasovali a teda uzavreli prácu na tomto dokumente. No a potom ešte ďalší trialog, o ktorom by som chcel vás informovať, že to je predlženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník na spracovanie údajov, tak ako sa ustanovujú v celnom kodexe únie. Prvý trialóg s radou a komisiou už prebehol. No a čo sa tam stalo? Nezdohodli sme sa v tejto veci. Nedosiahli sme zhodu, sú tam totiž dve veci, na ktorých sa nevieme zhodnúť. Najskôr je to povinnosť predkladania správ. E, my trváme na tom, aby komisia predkladala správy o prípadnom vývoji e, v tomto programe. Myslím si, že to je veľmi rozumná žiadosť a nemyslím si, že by sme mali od nej upustiť. Čo sa týka takýchto komplexných technických návrhov, kde máme iný systém na Európskej únii a iné systémy na úrovni členských štátov, tak je potrebné predkladať si pravidelne správy, tak aby sme vedeli, aký pokrok sme dosiahli, tak aby sme zbytočne nenaťahovali e, tú lehotu. Takže my aj naďalej budeme na tomto trvať a budeme tiež trvať e, na tom dátume, ktorý tam navrhujeme. My navrhujeme rok 2023, s tým rada ani komisia nesúhlasili. Avšak, ak nesúhlasia, tak potom ešte môžeme navrhnúť e, iný dátum, a to je rok 2020. Takže uvidíme, ako to dopadne Budeme mať k tomu opäť aj technické zasadnutie a opäť sa k tomu vrátime a budeme sa snažiť dosiahnuť kompromis. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne Jasenkovi Selimovičovi, to bola teda informácia o trialógu. No a teraz sa dostávame k bodu 13 a to je zriadenie programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov, vrátanie malých a stredných podnikov a európsku štatistiku. V súčasnosti zvažujeme kompromisné návrhy. Máme tam 278 pozmeňovacích návrhov a to vrátanie 42 tých, ktorí boli už v návrhu správy. No a teraz sa predpokladám sa pozrieme na tie kompromisné návrhy, ktoré nám predstaví spravodajca Nikola Danty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, pretože tá spolupráca počas zasadnutí s tieňovými spravodajcami bola naozaj skvelá. Myslím si, že sa to uberá správnym smerom, táto naša práca na kompromise. No, uberá sa to tým smerom, ktorý si všetci želáme, a je to teda veľká väčšina tých, ktorí súhlasia s týmto znením. Tento e, text sa netýka iba e, výboru IMCO, je tam napríklad aj otázka výlučnej právomoci komisie, čo samozrejme trošku komplikuje našu úlohu, pretože sa musíme snažiť vykonať e, túto prácu, ukončiť túto prírezovú prácu a to paralelne s inými výbormi INTE, DEVKO a inými, pretože tam tiež majú určité výlučné právomoci v určitých oblastiach. No a Máme tu zhodu v dvoch bodoch s politickými skupinami naprieč spektrom. Najskôr sú to otázky rozpočtu, ktorý je vyčlenený na posilnenie aktivít na dohľad nad trhom pre zabezpečenie bezpečnosti výrobkov, najmä pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa predávajú elektronicky. No a potom po druhé, v týchto kompromisných návrhoch sme sa zhodli na tom, že sa budú vypracovať delegované akty týkajúce sa uplatňovania tohto programu vo vzťahu k špecifickému pracovnému programu. Toto je niečo, čo podporuje Európsky parlament, s tým, že by tam bola možnosť aktívne dohliadať nad eh, vypracovaním týchto programov. No a potom ešte ďalšia vec, eh, čo sa týka tej technickej úrovne, máme tam určité eh, články tohto nariadenia, najmä článok 3, ktorý sa týka cieľov samotného tohto nariadenia, prispôsobenia sa a potom články 8 a 15, ktoré sa týkajú rozpočtu tohto programu a tých jednotlivých rozpočtových oblasti. Ja by, ja by som tuto chcel upresniť, že čo sa týka finančného krytia, tak ako sa to e, uvádza aj v našich kompromisných návrhoch, my uprednostňujeme viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, tak ako už to prijal Európsky parlament. To samozrejme zahrňa aj priorité, priority, pardon, ktoré e, stanovil parlament. Predovšetkým ide o zdvojnásobenie zdrojov, ktoré treba venovať programom e, na rozvoj alebo na podporu európskych podnikov. Takže na záver by som ešte povedal, že budúci týždeň tam je naplánované na štvrtok ráno v Štrasburgu e, stretnutie, kde budeme hovoriť e, o tej možnej definitívne dohode. No a počas e, januárového plenárneho zasadnutia sa bude o tomto návrhu potom hlasovať. Áno, ďakujeme veľmi pekne za EPP Andrea Švab, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, kolegovia, kolegyne. Hovorím mene kolegyne Ines Vajdere, ktorá tu dnes ráno nemôže byť z jej pohľadu tento program je veľmi dôležitý a preto ho chceme rozhodne podporiť a pretože na jeho implementáciu sme veľmi radi, že tu prebieha konštruktívna práca, kompromisné pozmience návrhy sa oberajú správnym smerom a preto môžeme podporiť argumentáciu väčšiny z nich. A Taktiež podporujeme novú rozpočtovú líniu, ktorá posilňuje kapacitu e, úradu dohľadu nad trhom, tak ako navrhli komisia. Avšak chceli sme tam vidieť odvolávku na to, že komisia pravidelne bude pomáhať e, posilňovať e, tento úrad dohľadu nad trhom. Čo sa týka dvojitej kvality položiek, tak to je pre jednotný trh problematické a preto pani Vajdere uvažuje, či by sme to mali vložiť do článku 3 ako právo spotrebiteľa na prístup všetkým informáciám na internete. Mohli sa to ešte diskutovať v kontexte kompromisu, na ktorom budeme pracovať. Máme tu správu pána Doltna ohľadom eh, omnibusu. A Tešíme sa na konštruktívnu diskusiu o kompromisoch. Ďakujem. Ďakujeme, Andreas. A teraz za EKR dostáva slovo Richard Sulík. <clears throat> Ďakujem pekne. V prvom rade by som rád poďakoval za zapracovanie niektorých našich dodatkov. Návrh programu je však napriek svojmu názvu prehnane sústredený na ochranu spotrebiteľa a na vymáhanie legislatívy. O to viac oceňujem, že sa do programových cieľov dostal proces vzájomného uznávania výrobkov, <clears throat> ktorý je často menovaný ako prekážka na jednotnom trhu a obmedzuje výber spotrebiteľa. Ohľadom rozpočtu by som očakával, že sa aspoň pokúsime stanoviť priority jednotlivých cieľov a nie iba bezduché navyšovanie rozpočtu. Ešte raz vyzývam na ponechanie pôvodného rozpočtu z návrhu komisie a odmietnutie navýšenia o celých 60 Uznesenie parlamentu Dajme sem a sem dvojnásobok bol hlavným odôvodnením zvyšovania prostriedkov na kosme o 2 miliardy eur, a to nerátam pridružený fond InvestEU. Mrzí ma, že pani poslanci si neuvedomujú, že tie 2 miliardy eur musí najprv niekto zarobiť že oni nespadnú z neba. Ani dlhodobo nefunguje, že ich len tak vytlačí Európska centrálna banka. Sú za tým 10 tisíce firiem, ktorí sa musia na tieto peniaze najprv zložiť vo forme daní. Ďalšie dotovanie konkurencie schopnosti, alebo teda podpora konkurencie schopnosťami miliardami eur v čase ekonomického rastu je plitvanie peňazí, pod ktoré sa nemôžem podpísať celej Európskej únii vyberáme nejaké podniky, teraz sú to teda tie SME, e, malé a stredné podniky a zase to pôjde na úkor niekoho iného. No a na záver za, pozitívne e, považujem, že sme sa zhodli na väčšej potrebe kontroly v rámci pracovných programov a prísnejšieho záverečného hodnotenia z pohľadu vynaložených prostriedkov, ako aj z pohľadu pridanej hodnoty. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now for the... Ďakujeme. Teraz Jasenko za ALDE. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem poďakovať najskôr pánovi Dantimu za skvelú prácu, ktorú doteraz odviedol. Myslím, že sa blížime ako teňový spravodajcová k zhode, takže som si istý, že dosiahneme kompromis. A to čo skoro. Niektoré z kompromisných návrhov ešte treba trošku prepracovať a upresniť. Najskôr zahrnutie e, pracovníkov, zamestnancov do tohto návrhu. Ja som proti e, tomuto, pretože my tu hovoríme o tom, že tento e, fond má za e, úlohu e, podporovať opatrenia na prehlbenie jednotného trhu, takže nemôžeme prísť s množstvom priorít pre jeden fond. Potrebujeme mať konkrétny fond na podporu jednotného trhu a potom tu máme iné fondy, ktoré podporujú a pokrývajú zamestnancov. Takže ja som proti takémuto nápadu. No a potom ďalšia vec Niektoré e, skupiny chcú znova zaviesť e, zásadu e, krajiny pôvodu, proti tomu som ja opäť. No a potom tu máme aj nejaké znenie, ktoré sa týka verejného obstarávania, ktoré treba tiež ešte prepracovať. Pretože verejné obstarávanie to nie je cieľom samým o sebe, to je mm, skôr nástrojom na dosiahnutie nejakého cieľa my sa musíme uistiť, že my dosiahneme tie ciele, ktoré potrebujeme dosiahnuť. Takže ja naozaj dúfam a verím, že čoskoro dosiahneme kompromisy a opäť chcem poďakovať pánovi Dantomiu, Dantimu pardon, za doteraz odvedenú prácu. Ďakujeme pekne, pán Selimovič, teraz za zelených. E, Igor Šoltes, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem tiež e, poďakovať pánovi Dantimu, správodajcovi, za tú prácu, ktorú odviedol. V mene skupiny zelených môžem na teraz povedať, že môžeme podporiť všetky kompromisné návrhy týkajúce sa článkov, o ktorých sme doteraz diskutovali. No a potom, čo sa týka úvodných ustanovení, tam je určite ešte práca, ktorá nás čaká. Ale myslím si, že väčšina z nich sa uberá správnym smerom. Tu by som chcel ešte e, zdôrazniť, že pre nás to slovičko unjustified, teda e, neodôvodnený, je kľúčovým e, preto, aby mohol správne fungovať vnútorný trh. Potom otázka zamestnancov v úvodnom ustanovení 8 my sme presvedčení, že v takomto regulačnom rámci e, by sme mali mať na pamäti aj dobro zamestnancov, nielen podnikov, najmä keď hovoríme o nových obchodných modeloch, kde jedným z problémov je práve e, znižovanie sociálnej ochrany. Čo sa týka verejného obstarávania, tam je dôležité hovoriť nielen o cene, ale tiež o iných veľmi dôležitých kritériách, napríklad e, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a sociálnu podobne. No a takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu a teším sa veľmi pekne na ďalšiu prácu. Ďakujem veľmi pekne, pán Šoltec, nevidím ďalších e, kolegov z GUE alebo FDD, takže začínam diskusiu a začneme pani Ines Vajdere, nech sa páči. Thank you very much. So I'm shadow of this. Ďakujem veľmi pekne, ja som tieňovou spravodajkyňou k tejto správe, ale prečo som trošku neskoro, takže predpokladám, že pán Šváb už sa vyjadril za mňa, ale chcela by som ešte niečo objasniť. Uznávam, že tento program je veľmi dôležitý program v rámci viacročného finančného rámca. Som veľmi eh, rada tejto konštruktívnej práci, ktorá prebieha Eh, pri práci na kompromisných návrhoch. Mnohé z eh, pozmeňujúcich návrhov môžeme podporiť. No a aby som hovorila tak eh, presne, konkrétne, čo sa týka dvojakej kvality výrobkov, toto nie je iba otázka informácií a informovanosti. Toto je otázka práva spotrebiteľov mať prístup k výrobkom rovnakej kvality, pokiaľ ide o výrobky tej istej značky. Toto je veľmi dôležitá vec pretože inak tu vidím veľmi jasnú diskrimináciu spotrebiteľov v strednej a východnej Európe predovšetkým, takže si myslím, že toto je vec, ktorú by mali e, kompromisné návrhy uvádzať veľmi jasne. Nemalo by to byť v úvodných ustanoveniach, malo by to byť v normatívnej časti samotného nariadenia. Takže to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme iné. Pýtam sa, či tu máme ešte niekoho, kto by sa chcel ujať slova. Ak nie, tak dám slovo späť pánovi Nikolovi Dantimu ako spravodajca, mi ukončil diskusiu k tomuto bodu. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať kolegom za ich príspevky za to, že pripomenuli niektoré body. No a ja by som vás chcel uistiť, najmä pani Vajdere, ktorá hovorila o dvojakej kvalite výrobkov. Toto je niečo, čo naozaj máme v kompromisných návrhoch, ktoré sme vypracovali. No a čo sa týka e, legislatívy, e, my nemôžeme ju kompletne zmeniť. Môžeme niečo možno v rámci nej zdôrazniť, ale nebudeme môcť e, v rámci tohto legislatívneho textu e, sa venovať e, tým otázkam, ktoré sa riešia v inej legislatíve. Najmä v článku 3. No a potom e, to, čo hovoril pán Zulik, to tiež máme v texte kompromisov a chcel by som zareagovať na to, čo povedal pán kolega. A síce, je jasné, že ak e, nesúhlasíte s rozpočtom a s tým, na čo sa tento rozpočet bude zameriavať, tak to potom bude ťažké. My súhlasíme s tým, čo už Európsky parlament prijal v tejto veci, najmä e, tá určitý, ten určitý, určitý finančný balíček, ktorý je už teraz ustanovený a naplánovaný, najmä v tej priebežnej správe e, Európskeho parlamentu k viacročnému finančnému rámcu. Nuž a potom k tomu, čo hovoril kolega Selimovič, tam by som chcel povedať, že najmä tá otázka krajiny pôvodu, v nej sme na teraz nič také konkrétne nezapracovali, skôr tam hovoríme o vysledovateľnosti produktov, čo je veľmi dôležité, ale ešte budeme na tom samozrejme ďalej pracovať Takže chcel som uistiť kolegu Selimoviča. No a potom, čo sa týka tých ďalších bodov, som si istý, že dospejeme ku kompromisom a že budeme môcť odviesť výbornú prácu a že predložíme za parlament komisii text, ktorý bude zodpovedať našim cieľom. Výborne, ďakujeme. Čo sa týka dátumu hlasovania na výbore je 21. až 22. január 2019 k tomuto, k tejto správe. Takže teraz, milí kolegové, ďalší bod nášho programu tu máme stanovisko k ukončeniu sezónnych zmien času, to je tzv. tá smernica o letnom čase. Nože tu sme chceli pripomenúť, že lehota na predkladanie e, pozmeňovacích návrhov je 12. december. To je teda tá tzv. smernica o letnom čase čase. To znamená, že poslednú nedeľu v marci eh, prechádzame zo zimného času na letný a naopak z letného na zimný poslednú oktobrovú nedeľu. Teraz eh, by som dala slovo Eve Majdel, ktorá je spravodajkyňou, ak tu je, ale zdá sa, že tu nie je. O nie, op- op- opravuje sa pani predsednička, spravodajca mi pán Igor Šoltes, nech sa páči. Eh, besedo. Verjamem, da so vsi poročevalci. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že všetci tieňoví spravodajcovia si uh, prečítali už tento návrh nášho stanoviska, ktorý sa týka ukončenia sezónnych zmien času. Na začiatok by som povedal, že podporujem uh, ten návrh smernice, ktorý, e, s ktorým komisia prišla na to, aby sme ukončili tieto zmeny času, e, pretože naozaj potrebujeme e, toto už uskutočniť. Máme tu mnoho štúdií, ktoré preukázali negatívne dôsledky týchto zmien, ktoré, ktorým dochádza dvakrát do roka. Sú to teda nepriaznivé následky pre naše zdravie, taktiež Ide o narušenie cirkadiálneho rytmu, problémy so srdcom, taktiež dochádza k častejším dopravným nehodám, aj administratívna záťaž narastá a tak ďalej. Takže máme naozaj mnoho dôvodov na to, aby sme ukončili tieto zmeny času. Komisia zorganizovala k tejto veci aj verejnú konzultáciu, ktorá prebehla tento rok v lete. 4,6 milióna odpovedí sa nám dostalo No a 84% týchto odpovedí podporovalo ukončenie týchto sezónnych zmien času. Vidíme teda, že ide o vyjadrenie názoru našich občanov, ale potrebujeme sa uistiť, že vnútorný trh bude správne fungovať, aj keď k takejto zmene pristúpime. Územie členských štátov je v podstate rozdelené na tri rôzne časové pásma a my potrebujeme brať do úvahy viaceré kritéria, v tejto veci. Jednak sú to teda kritéria geografické, taktiež množstvo e, slnečného žiarenia, ktorého sa dostáva jednotlivým členským štátom. A toto sú veci, ktoré treba brať do úvahy, keď sa budeme rozhodovať o čase, ktoré si členské štáty ponechajú. Samozrejme, členské štáty môžu rozhodnúť o tom, ktorý čas si chcú vybrať, avšak ak chceme zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu, a zabrániť príliš veľkým problémom alebo narušeniam fungovaniu tohto vnútorného trhu, tak potrebujeme e, toto ich rozhodnutie nejakým spôsobom harmonizovať. Máme tu e, množstvo odvetví, najmä e, doprava, ktoré budú týmto ovplyvnené. Bolo by teda pre nie problematické, ak by si členské štáty vybrali rôzne spôsoby implementácie týchto týchto zmien. Takže potrebujeme vykonať aj e, posúdenie vplyvu, e, vytvorenie takýchto rôznych časových pásiem. Potrebujeme vytvoriť eh, viaceré zóny, ktoré budú mať ale ten istý čas. V tejto veci sú teda dôležité viaceré odvetvia, napríklad obchod a podobne. Ja som odporúčal, aby sme posunuli eh, začiatok uplatňovania o jeden rok, tak aby členské štáty mali dostatočný čas na to, aby zharmonizovali tie svoje jednotlivé prístupy k, eh, v tejto zmene. No a samozrejme, Takýmto spôsobom by sme dospeli k takému zosúladenejšiemu prístupu k ukončeniu týchto sezónnych zmien. No a čo sa týka zástupcov členských štátov, zástupcom komisie, bolo by veľmi dobre, keby sme mohli s nimi spolupracovať možno prostredníctvom mediátora, tak aby sme sa uistili, že výber jedného členského štátu o tom, ktorý čas si ponechá, nebude mať negatívne dôsledky na jeho susedské štáty. Taktiež by sme chceli po troch rokoch pristúpiť k preskúmaniu a nepreskúmavať veci po piatich rokoch, tak ako to je v návrhu komisie. Takže toľko také všeobecné zhrnutie mojich návrhov. No a samozrejme sa teším na konštruktívnu diskusiu aj s tieňovými spravodajcami, ktorí so mnou spolupracujú. Verím, že toto je veľmi dôležitá téma, téma, ktorá bola predmetom rôznych e, naozaj horlivých diskusí medzi našimi občanmi. Niektorí si možno myslia, že to nie je dôležité, ale my si myslíme, že to dôležité je. Eva Majdal za IPP, e nech sa páči. Ďakujem za slovo. Predovšetkým chcem e, povedať, že vítam návrh komisie prestať so striedaním času. Komisia reaguje na mnohé diskusie občanov, ale aj nás tu v parlamente. Predovšetkým to bolo naše uznesenie, ktoré sme v februári tohto roka schválili a v ňom vyzývame k ďalšiemu preskúmaniu racionále zmeny času. Existujú mnohé štúdie a prieskumy v rôznych členských štátoch, ktoré ukazujú, že dôvody na zavedenie tohto postupu už sú zastaralé, sú tam veľmi malé veľmi bezvýznamné e, strat, e, ušetrené peniaze. A rozhodne to nie sú nejaké veľké čiastky, ako sa kedysi e, predpokladalo. Ďalej, zmena času má dopad na biorytmus, vedie to k dopadu na zdravie, a štúdie, ktoré sú vykonávané v prvých pár dňoch po zmene času, zistili, že o 8 e, stúpa napríklad šanca na infarkt a o 11% stúpa e, pravdepodobnosť, že prídu poruchy v podobe rôznych úzkostí. Vítam prístup spravodajcu ohľadom koordinácie v rámci EÚ a rozhodne treba sa vyhnúť nejakej prešívanej deke, keď hovoríme o tejto téme. My ako členovia výboru pre e, vnútorný trh musíme zobrať do úvahy riadne fungovanie všetkých sektorov, nie len e, tých, ktoré pracujú e, s rôznymi časovými pásmami, ako napríklad doprava alebo komunikácia, ale aj iných sektorov priemyslu. Taktiež e, vítam návrh na vytvorenie komunikačnej e, siete. Možno by sme mohli ďalej ešte prepracovať konkrétnu formuláciu, tak aby sme sa za, vyhli prílišnému zaťaženiu pre členské štáty, ktoré budú súčasťou tejto koordinačnej siete. A kde by som potrebovala trochu e, vyjasnenie, tak to je to je rozšírenie e, lehoty ohľadom údajov, ktoré faktory sa berú do úvahy. Súhlasím s tým, že návrh komisie apríla 2019 je možno príliš ambiciózny, tak si myslím, že e, by sme sa mohli dohodnúť na nejakej strednej ceste. Čo sa týka pozmeňcov návrhu 7, aký bol dôvod, prečo sa na 3 mesiace skracuje obdobie na oznámenie Takže toto sú poznámky z mojej strany. A na záver, myslím si, že návrh komisie je dosť úplný a návrh správy hovorí o hlavných bodoch. Takže áno, musíme sa pozrieť na praktické dopady, ako by mala tá koordinácia prebiehať a taktiež ako načasovať implementáciu smernice. A vo všeobecnosti toto sú moje hlavné línie a taktiež vypracujem príslušné pozmenujúce návrhy a teším sa na plodnú spoluprácu. Ďakujem. Eva, and now... Ďakujeme, Eva. A taktiež teraz za SAD bude hovoriť Nikol Danty. Ja musím povedať už eh, na úvod, že prečítam názor Lisy Jakoncári je stanovisko. Nesúhlasím s tým osobne, to, čo budem teraz čítať, len prečítam to, čo mi dala spravodajkyňa z mojej skupiny. Dnes má dnes slávy nezávislosť Fínska, takže je doma vo Fínsku a tam oslavuje toto výročie. Líza ma požiadala, aby som prišiel na sedúci test. Kolegovia, ospravedlňujem sa, že sa nemôžem zúčastniť na dnešnej diskusii. Chcem poďakovať pánu Šoltesovi, spravodajcovi za odvedenú prácu. A ukázalo sa, že sa precenili precenil e, dopad na ľudské zdravie. Máme pardon, podcenil. Milióny e, ľudí v Európskej únii s týmto súhlasia. Vieme, že táto zmena prichádza dvakrát za rok a mali by sme na, podporiť návrh komisie a skončiť s týmto, ale musíme to robiť koordinovaným spôsobom, tak aby sme zaručili riadne fungovanie vnútorného trhu. Vo súčasnosti Európska únia hrá veľmi dôležitú úlohu a myslím si, že nikto nechce nejaké nelogické alebo destabilizujúce zmeny a preto ocením to, že spravodajca zdôrazne koordinovaný prístup a vytvorenie siete zastupcami všetkých členských štátov a komisie, tak aby sa zaručila dobrá koordinácia. Myslím si, že návrh komisie by mal byť objasnený v určitých aspektoch, preto predložím určité pozmenujúce návrhy vzhľadom na určité načasovanie odstranenia zmeny času. Potrebujeme rozhodne flexibilnejšie lehoty, taktiež pošlem pozmeňujúce návrhy, ktoré budú hovoriť o to, že by sme mali e, zmeniť, že pokiaľ by sa zmenil na letný čas e, nastálo, tak toto by malo dopad v určitých členských e, štátoch. Ďakujem a teraz za EKR Richard Sulík. Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem oceniť prácu spravodajca Myslím, že sa v mnohých aspektoch zhodujeme. Striedanie času považujem za prežitok a som rád, že konečne tu tento návrh máme. No ale dovolte mi, ctení kolegovia, byť aj tak trochu diablov advokát. Teraz, keď sa nad tým e, už intenzívnejšie e, zamýšľam, tak poprvé v tom, v tom prieskume sa vyjadrilo 4,6 milióna ľudí. To sa zdá byť obrovský počet, ale je to predsa len menej ako percento obyvateľov Európy. A skutočnosť je taká, že vyjadrujú sa vždy tí, ktorí sú nespokojní. Ústa si otvárajú tí, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorým sa niečo nepáči. Mám teda silné pochybnosti o reprezentatívnosti a dávam na zváženie, že keď teda ten, to striedanie času zrušíme, že či potom sa 10 miliónov ľudí nevyjadrí, že aká bola toto veľká chyba. Hovorím iba o mojich obavách, nie o tom, čo by som ja chcel, lebo ja považujem zrušenie stredania času za správnu vec. Moja, avšak mám obavy. No a to bola jedna. A druhá moja obava je taká, že keď zavedieme iba jeden čas, povedzme trvalo letný čas, tak na východe mojej krajiny, Slovenska, čo je zároveň e, hranica, východná hranica nášho časového pásma, e, bude vychádzať slnko o 3 hodiny, o 3 hodine 50. E, pred štvrtou ráno bude vychádzať slnko a za, v lete a v zime bude v Paríži alebo západne od Paríža vychádzať slnko pred 10 hodinou do obeda. Či náhodou tým, že zrušíme striedanie času, nerozbijeme Európu na dve časové pásma, lebo tie západné štáty si zvolia trvalo zimný čas a východné štáty si zvolia trvalo letný čas. Chcel som tieto dve moje obavy vyjadriť ehm, aj ako europoslanec, lebo tým, že človek strašne často cestuje, no tak e, oveľa viac oceňuje výhodu toho, že máme spoločný čas celej alebo vo väčšine Európy, ako keď je väčšinou času doma. No a preto chcem oceniť aj to, že ehm, e, spravodajca navrhuje zriadenie tej e, komisie, ktorá sa bude týmto, tej, tej koordinačnej platformy, ktorá sa bude týmto zaoberať. Toto považujem za zvlášť dôležité. A po druhé, chcel by som podotknúť, že komisia, Európska komisia si nespravila domácu úlohu, preto lebo slúbila, že spraví rozsiahlu analýzu a podľa mojich informácií takúto analýzu nemáme. Bola by veľmi dôležitá, naozaj dobre by sme sa mali zamyslieť pred touto zmenou. Každopádne verím, že tak ako sa štáty Európy vedeli dohodnúť v minulosti na koordinácii striedania času, že teraz budeme vedieť e, to striedanie času aj spoločne ukončiť. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Uh, ďakujem. Chce sa niekto prihlásiť do diskusie? Nikola Danting. Ďakujem. Chcel by som sa taktiež vyjadriť osobne, sám za seba. Ja som veľmi skeptický. Čo sa týka tohto návrhu, zdôrazňujú sa tu výsledky nejakých e, vedeckých e, postupov. Myslím si, že sa to príliš zdôrazňuje. A my v podstate potrestáme vnútorný trh Zmena času musí brať do úvahy špecifika všetkých konkrétnych území. A Ako chcete mať e, rovnakú, rovnakú hodinu, rovnaký čas v krajinách, ktoré sú od seba natoľko vzdialené? Ja si myslím, že je nebezpečné rozdeliť, rozbiť Európu takouto zmenou času. A myslím si, že by sme mali ponechať e, súčasnú situáciu. A je treba postupovať konsolidovanie. Ale čo sa týka života občanov, každodenného života, tak toto je veľmi dôležitý faktor. Ďalej, čo sa týka ochrany životného prostredia, boja proti klimatickým zmenám, myslím si, že názor občanov, ako sme videli v konzultačnom postupe komisie, sa odvíja aj od toho, kde konkrétne tí ľudia žijú v Európe. A ja si myslím, že tento návrh nezastupuje dostatočne geografické špecifické európskeho kontinentu. Takže ja mám mnohé pochybnosti. Ako hovorím, je to veľmi ťažká, komplikovaná téma. A táto otázka má taktiež veľký dopad na náš život v jednotlivých krajinách. Takže som veľmi skeptický, čo sa týka odstránenia postupu zmeny času, pretože potrebujeme v Európe zareagovať eh, konsolidovanie. Ďakujem. Diskusia o zmene času letného a zimného už tento parlament e, zamestnáva dlho a myslím si, že je treba jasne povedať ako výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, že musí byť našim hlavným cieľom, aby sme ponechali jednočasové pásmo v celej Európe, tak aby nemala každá krajina vlastný čas, ale aby sme napríklad aj v oblasti dopravy a v ďalších oblastiach zaručili, že tam bude jednotný systém, ktorý tam naďalej zostane. Toto musí byť našim hlavným cieľom, aby tam bola táto súdržnosť, táto jednotnosť. A tie, tak ako to vyzerá, tak je situácia veľmi komplikovaná, ale ten postup môžeme spustiť, ale našim cieľom naďalej musí byť, aby e, časové pásmo v Európe naďalej bolo jednotné. Ďakujeme, Andreas. A teraz Martin Širdevan. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som využiť túto príležitosť ako tieňový spravodajca za GUE a povedať niečo k tejto téme. Rovnako tak by som sa chcel pospravedliť, že som prišiel trochu neskôr na diskusiu. Nie je to pretože by sa mi rozhodil biorytmus kvôli zmene času, ale bol som na inom výbore. Takže takto no, poďak- chcem poďakovať ehm, spravodajcovi za návrh. No a máme tu dôležitú úlohu. Musíme brať vážne to, ako sa vyjadrili európske občania. 4,6 milióna ľudí, ktorí sú na tom prieskume, a viac než 80 je jasne za odstránenie tohto času. Podobné veci hovoria aj štúdie, ktoré boli zadané, že tam dopad na e, zdravie, v podstate sa vôbec nešetri žiadna energia, takže už skutočne je to zastaralé v Európe. No a hlavný cieľ, som rád, že to môžem povedať, súhlasím s pánom Švábom, ktorý to práve teraz povedal, Musí to byť náš hlavný cieľ, aby sme tu nemali nejakú prešívanú deku, nejaké rozdiely medzi časovými pásmami v EÚ. Toto je aj pre nás to hlavné, ale som skeptický, čo sa týka návrhu spravodajca ohľadom tej e, koordinačnej siete, ktorá mala byť vytvorená. Myslím si, že e, členské štáty sú predsa zastúpené na, rady, na rade. Ja neviem, či potrebujeme nejaké ďalšie grémium, ktoré by robilo takúto prácu. Ďakujem. Ďakujeme. Martin? Ešte niekto? You have the floor. Richard? Ďakujem. Ja by som chcel reagovať na predrečníka. A síce, ja som nikdy neveril v nejaké šetrenie energie ani na tie nejaké ďalšie údajné eh, výhody zmeny času. Tým som nikdy nebol presvedčený, ale chcel by som podať jednu vec. Pred 200 eh, rokmi sme nemali žiadny jednotný čas. Dokonca jednotlivé mesta mali každé vlastný čas. No a nebol to problém, keď ste cestovali, tak trvala tá cesta dva dní, takže bolo úplne jedno, či máte jednotný čas alebo nie. No a potom, keď prišiel eh, vlak, a ďalšie prostriedky sa svet začal v podstate zmenšovať a potom prišla koordinácia času. Takže my v Európe nechceme len súdržnosť a jednotnosť, chceme, aby Európa aj rástla e, spoločne. A tu potrebujeme jednotný čas. A čo, aké si robím obavy? Ja som samozrejme za odstránenie zmeny času, pretože e, napriek tomu, že som vždy teda nahnevaný, že sa mi automaticky v kuchyni mikrovlnka neprestaví na ten nový čas, ale teraz máme v podstate na výber. Buď si ehm, stanovím jednotný čas, ale budem mať dve časové e, zóny v Európe alebo časové pásmy. Ja si robím starosti, aby sme nerozdelili Európu na dve časti. Nede tu o šetrenie energie, je tu o niečo oveľa dôležitejšie. Ďakujem. Ďakujeme, pán Sulík. Myslím, že týmto končí rozpráva. Teraz dostáva slovo späť spravodajca. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Som veľmi rád, že táto téma e, vyvolala toľko rozličných vstupov. Rečník je prerušený. Prepačte, ešte za komisiu by sa vyjadrila pani Mona Ďakujem pekne, že ste mi dali príležitosť zareagovať. Ďakujem vám, pán spravodajca a všetci poslanci, ktorí ste sa vyjadrili. Sme radi, že existuje v podstate súhlas s našimi návrhmi celkovo. Áno, sú tu trhové aspekty tohto návrhu, ako ste si všimli, a ešte stále nemáme nazbierané e, dôkazy vo všetkých oblastiach, ale v tých oblastiach, kde sme ich nazbierali, tam e, je jasné, že treba harmonizovať čas v Európe, aby bol e, vnútorný trh dobre fungujúci. Náš návrh, ako ste si všimli, navrhuje prejsť zo súčasného systému, ktorý je istým spôsobom harmonizovaný aj vo svojich zmenách, prejsť k systému, ktorý je harmonizovaný viac, pretože sa čas už nemení. Čiže ideme vlastne od jedného harmonizovaného systému k druhému. A vysvetlili sme v našom vysvetľujúcom liste a návrhu, prečo komisia navrhuje to, čo navrhuje. A dnes sme sa dozvedeli mnohé veci, ktoré vlastne odobrili naše rozmýšľanie, našu logiku. To som rada, že takto to znie, takéto hlasy znejú z tejto snemovne. Neviem, ako sa nám podarí tie dôkazy, ktoré sa hromadia, zosúľadiť, pretože minulý rok v oktobri napríklad parlament poskytol prehľad všetkých e, dôkazov a výsledkov zmien času, prechodu na letný a zimný čas. Pôvodný cieľ zavedenia týchto časových zmien naozaj bol ušetriť energiu, ale naozaj tieto úspory boli minimálne. Toto je jasne dokázané. Preto si komisia myslí, že by sme sa mali pohnúť ďalej, obratiť list a prestať presúvať hodiny na letný a zimný čas. Veľmi správne ste vo svojom návrhu správy, pán spravodajca, identifikovali dva hlavné aspekty tejto veci. E, predovšetkým tu máme legislatívu na unijnej úrovni, ktorá sa týka e, zmien letného a zimného času. A o tomto vlastne je návrh komisie. Potom tu máme ďalšie aspekty, ktoré sa skôr e, týkajú subsidiarity. A to znamená, že členský štát si môže zvoliť ako, v akej časovej zóne chce byť. Takže náš návrh sa obmedzuje na únijné pravomoci, to znamená zmeny letného a zimného času zrušenie, ale nenavrhujeme, že by sme predpísali členským štátom, na ktorý čas si zvolia sa ktorý čas si zvolia za svoj čas. Pretože to nie je v našej právomoci. Komisia si však uvedomuje ten, to riziko, že vznikne akási pačvorková deka na Európe, kedy každý štát bude mať iný čas. Áno, to je riziko. Je to jedna z hlavných vecí, ktorá sa diskutuje e, v členských štátoch EÚ a do, niektoré štáty povedali, že nechcú sa vyjadriť návrhu komisie, kým nezistia, čo, aké časy si zvolia ostatné členské štáty EÚ, až potom sa rozhodnú, či podporia návrh komisie. Takže tieto rozhovory začali aj bilaterálne, aj v rade. Dovolte mi zdôrazniť, že dnes už v Európe v podstate máme tri časové zóny, ktoré sú zemepisne e, kompaktné. Dobrovoľne to tak vzniklo, takže z hľadiska komisie si nemyslíme, že je také obrovské riziko, že by vznikli komplikovanejšie vzorce časových zón v Európe, je v záujme členských štátov EÚ, aby sa zharmonizovali, aby umožnili susedom obchodným partnerom hladko fungovať. Takže členské štáty by sa mali vybrať týmto smerom. Za komisiu by som sa chcela vyjadriť k právnej možnosti začleniť do legislatívneho rámca koordinačný mechanizmus, ktorý sa týka voľby letného alebo zimného času členským štátom. Nemôžeme prijať návrh na unijnej úrovni z dôvodov, ktoré som povedala predtým, ale môžem vám povedať, že sme zaviedli určitý nový prvok pri koordinácii v článku 2 kde hovoríme, že keď sa zrušia zmeny na zimný a letný čas, a členský štát si bude želať zmeniť svoju časovú zónu, ktorú si zvolil, stačí jeden upovedomiť Európsku komisiu a ostatných aktérov, aby sa pripravili na túto ďalšiu zmenu. Niektoré členské štáty spochybňovali túto zmenu, či náhodou aj táto nezasahuje priveľa do eh, ich kompetencií, takže aj to ponechám na vás. A napokon zníženie eh, z časovej lehoty na 3 roky. Zvyčajne tých 5 rokov pracujeme. Je to také tradičné, lebo nejaký čas to trvá, kým sa legislatíva rozhýbe, kým sa to uplatní v teréne. A vyhodnotenia takisto potrebujú najprv, aby sa naakumulovali údaje. Takže tých 5 rokov sa nám zdá, že je lepšie pre nás, aby sme získali relevantné údaje, aby sme vyhodnotili náležitým spôsobom, čo treba. Ďakujeme pani Mona Björklund z komisie. A teraz nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Pán Šoltes, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako vidíme, táto téma e, rezonuje a názory na ňu sa rôznia. To sa dalo očakávať. Na prvý pohľad sa to zdalo byť e, jednoduché, ale keď sa ponoríme do podrobností, uvidíme, aké to je vlastne spletité. Sú mnohé názory na to, aké rozhodnutie treba prijať pri striedaní zimného letného času alebo zrušenia tohto striedania, ale faktom zostáva, že zazneli argumenty, ktoré e, vysvetľujú, že už nie je odôvodnené meniť zimný a letný čas. Z zrušenia tohoto striedania časov určite vyplynú nejaké problémy, tak ako to povedal pán Sulík a aj komisia. Komisia je však tá, ktorá by mala rozanalizovať e, túto zmenu a to, ako to ovplyvní e, vnútorný trh, ako to ovplyvní život ľudí. Som si istý, že sa treba jednoducho zamerať v budúcnosti na takéto vyhodnotenie. Myslím si, že to bola plodná výmena názorov. Zamerajme sa teraz koordinovaným spôsobom na výsledok. Samozrejme, nikto nechce spôsobiť viac problémov, ako sa odstránilo. Každý sa chce posunúť ďalej, vpred, pokročiť. Tak, aby to bolo na osoch občanom a aby sa zabezpečilo hladké fungovanie vnútroeurópskeho trhu. Ale tak či tak zmeny budú, akékoľvek, ale budú. Neočakávam, že by všetko išlo dokonale, ideálne, hladko, tak toto to nefunguje a práve preto potrebujeme našu rozpravu. Potrebujeme všetky tieto argumenty, aby zazneli v rozpravách. Ďakujeme, pán Šoltés. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 12. decembra na poludne. Hlasovanie bude 20. alebo 21. februára. Prechádzame na ďalší bod na našom programe. Európska Európske centrum pre koordinovanie e, bezpečnosti na internete a na počítačových sieťach. Je to priemyselné a technologické centrum. Podľa pravidla 54 to patrí výboru IMKO. Týmto dávam slovo pánu spravodajcovi. Pani Kon, nech sa páči, máte slovo. Pán Kon, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, chcel by som sa vyjadriť k Centru pre e, právomoci k bezpečnosti na sieťach. Čoraz viac útokov sa deje na počítačových sieťach aj vo svete a spolu s OSN by sme mali pomôcť nášmu priemyslu braniť sa proti týmto útokom. V Európskej únii máme viac ako 600 centier a organizácií, ktoré robia poradenstvo, čo sa týka útokov na, na počítačové siete aj na bezpečnosť sieti. Tento nový návrh vychádza zo zákona o bezpečnosti sieti a počítačov a má iný cieľ. Centrum právomoci pre e, bezpečnosť sieti bude bude fungovať v období od roku 2021 do roku 2029, bude sídliť v Bruseli a bude kombinovať výskum, vývoj v oblasti e, bezpečnosti počítačových sietí v Európe. Bude mať európske právomoci, unijné. Toto centrum sa bude venovať aj programom Digitálna Európa a Horizont do roku 2020. Je to dosť komplikovaná štruktúra tohto centra, ktorá sa predpokladá. Bude tam rada guvernérov, výkonná rada, vedecká rada a komunita bezpečnosti na internetových sieťach a počítačových sieťach. Podľa mňa treba harmonizovať postupy akreditácie a posudzovania tejto komunity, aby mali členské štáty tie isté postupy. Treba zvýrazniť dôležitosť malých a stredných podnikov, aj veľkých hráčov. Musí tu byť zastúpené, zastúpenie vyvážené všetkých aktérov. Produkty bezpečnosti počítačových sietí a riešenia vyvinuté úniou by mali byť jednou z misií tohto centra a ktoré entity sa môže stať, môžu stať členmi tejto komunity. To treba vyjasniť a zastávame sa e, európskej štandardizácie pri technológiách bezpečnosti sieti. Európska komisia asi nebude mať právomoc pozastaviť e, európske financie centru, čiže ho zastaviť, zatvoriť a keby to tak bolo, komisia by mala e, priveľa moci a preto odporúčam vymazať tento návrh, tento, tieto riadky. Ďalej sa bude toto centrum venovať školeniam a informovanosti o svete o týchto témach. Teším sa na dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a napokon aj s komisiou. Ďakujem. Ďakujeme, Arndt. Za EPP sa vyjadri Lara Komi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mnohé z toho, čo povedal spravodajca, s tým sa dá súhlasiť. E, páči sa mi aj harmonizácia. Nejde ani, e, ani len o štandardy, ale aj o sankcie. Z právneho hľadiska máme nariadenia, ktoré sú rozmanité, odlišné a ak má byť nejaké porušenie bezpečnosti počítačových sietí potrebujeme európsky zareagovať na úrovni únie, nie na úrovni jednotlivých národných štátov. Používateľia budú využívať nástroje a budú školení. Čo sa týka bezpečnosti dát, nedávno sa to stalo naozaj aktuálnym. A nielen pre malé a stredné podniky, ale aj pre jednotlivých používateľov individuálnych. Myslím si aj, že sa môže Európsky e, obranný fond použiť na tieto účely, pretože bezpečnosť počítačových sietí e, s tým súvisí. Teším sa na spoluprácu so spravodajcami. Za ECR chce sa niekto vyjadriť? Nevidím. A za iné skupiny? Alde? Uvidíme. Či sa niekto chce vyjadriť za Alde, sa pýtam. Za zelených. Za zelených. Igor, nech sa páči. Zasa ja. Vážená pre, pani predsedajúca, ďakujem za priestor na vyjadrenie. Pani Reda sa nemohla zúčastniť, je v inom výbore. Pani Reda chce poďakovať spravodajcom za text, Víte návrh komisie na vytvorenie rámca bezpečnosti počítačových sietí. E, priemysel často má produkty ako riešenie problémov, ale treba poukázať aj na to, že existujú aj procesy, nielen produkty. A bezpečnosť počítačových sietí je takýmto procesom, kým sa nastaví. Čelíme mnohým výzvam, technologickým výzvam. A často sú záplaty E, dávané iba na priemyselné odvetvia, možno na výskum, ale potrebujeme e, bezpečnosti nezaplatať alebo preklenúť priepasti v mnohých ďalších oblastiach v počítačových sieťach. Práve preto treba dohliadať na celkovú bezpečnosť internetu, občianskej spoločnosti, e, spotrebiteľov ktorí by mali vytvoriť komunitu, e, ktorá bude mať právomoci v oblasti bezpečnosti počítačových sietí. Len tak sa dajú vyriešiť e, obavy z útokov na počítačové siete. Toto centrum, ktoré bude mať príslušné právomoci, chce vybudovať výskumné e, strediska, ktoré budú aj obranné, majú úlohu obrany podľa článku 4, ale na vojenské účely sa nesmú zneužiť niektoré technológie, ktoré tu existujú. Pani Reda, vám ďakuje za podporu. Ďakujeme vám, pán Šoltés. Otváram rozpravu. Chce sa niekto ujať slova? Áno, nech sa páči. Pán Hiš. Pani Hiš. Ďakujem pekne ja by som chcela povedať, že hovoríme o tejto téme a potrebujeme viac času, aby sme si to mm, dokončili, tieto diskusie, završili ich. Mali by sme posilniť zdroje v Únii a z nich by mala potom vyvstať e, bezpečná infraštruktúra a myslím si, že táto téma má vysokú závažnosť. závažnosť. Ďakujeme pekne, pani Hirš. A o slovo sa hlási pán Adam Cajfel. Nech sa páči. E, ďakujem vám, pani predsedajúca. Ďakujem. Dovolte mi túto iniciatívu a správy naozaj odobriť, pochváliť. Podporujem ich. Verejná diskusia o bezpečnosti počítačových sietí sa donedávna sústreďovala na zabezpečenie sieti národných štátov alebo bezpečnosť z politického hľadiska v každom danom štáte. Ale bezpečnosť počítačových sietí je oveľa širšia záležitosť a ovplyvňuje mnohé aspekty verejného a súkromného života. Nevideli sme zatiaľ ohrozenia, veľké ohrozenia, ale mám pocit, že v budúcnosti firmy, aj, aj malé a stredné podniky budú ovplyvnené eh, problémami, ktoré súvisia s bezpečnosťou počítačových sietí. Bolo by veľmi ľahké ovplyvniť konkurenciu na trhoch používaním počítačovej zbrane. Napríklad sa dá e, rôznym spôsobom zneužiť internetový alebo sieťový imič vášho rivala alebo vnímanie vášho rivala e, zákazníkmi a takto sa férová súťaž e, posunie úplne inde. Bezpečnosť počítačových sietí nesúvisí s národnými štátmi. Je to obrana, je to záležitosť toho, ako sa brániť. A týka sa veľmi malých a stredných podnikov, čo naozaj musíme mať e, na mysli. Ďakujeme, Adam. A slovo teraz dostáva komisia pán Jean-François Juncker. Dobré ráno prajem všetkým. Chcel by som poďakovať spravodajcovi a poslankyniam a poslancom, ktorí pracovali na tejto správe. Za e, komisiu môžem povedať, že toto je kľúčová priorita do budúcnosti. Podporujeme tento priemysel, takúto branžu. Máme tu skupinu rozličných e, financovacích projektov. E, programov. Máme tu projekty, ako napríklad Digitálna Európa. A spolu s týmito odvetviami sa môžeme rozhodnúť, ako financovať základný výskum až po aplikovanie e, výsledkov výskumu v sieťach. Veľmi vítame vašu podporu tejto správe. Súhlasíme s tým, že Malé a stredné podniky sú najviac vystavené rizikám, pretože nemajú dostatočné spôsobilosti, aby čelili hrozbám. Treba im pomôcť. A súhlasíme aj s tým, že sú tu kľúčové prvky, ktorými sú počítačové zručnosti a spôsobilosti. Ak máme ľudí, ktorí klikajú na linky alebo e-maily, ktoré dostanú, nevystavujú riziko len seba, ale aj ďalších, ktorí sú na sieti. Na to treba počítačové spôsobilosti a zručnosti. Je tu prepojenie s obranou. Práve preto tu máme centrum e, kompetencií, právomoci, aby mohlo dostávať finančné prostriedky z Európskeho obranného fondu a takto sa využije kapacita Európy. Treba zabezpečiť, aby bolo financovanie dostatočne vysoké, napríklad program Digital Europe, Digitálna Európa, alebo Horizont Európa. To bude naozaj limitované, to, čo sa dosiahne v porovnaní s tým, čo robí USA a Čína. Práve preto treba zabezpečiť, aby naozaj to bolo investične dobre ošetrené aby sme mali európske peniaze, európske investície, aby sme dosiahli žiaduci efekt. S ohľadom na to, čo som povedal, sa e, tešíme na správu, očakávame ju a podporujeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Junger. No a teraz dávam slovo spravodajcovi, aby ukončil túto diskusiu. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať komisiu aj, komisii, pardon, aj kolegom som si istý, že budeme mať ešte množstvo príležitostí diskutovať o tejto dôležitej téme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Chcela by som vám všetkým pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 12. december na poludne. No a teraz sa dostávame k poslednému bodu na našom dnešnom programe Ide o fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca, spätná väzba komisia na nadväzná výmena názorov. Vítam pána Tomáša Husaka, ktorý vedie kabinet komisárky Vienkovskej. Som veľmi rada, že ste tu s nami. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení eh, poslanci Európskeho parlamentu a členovia výboru IMCO. Som veľmi rád, že mám dnes príležitosť informovať vás o poslednom zasadnutí fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodavateľského reťazca, ktoré sa odohralo 28. novembra. Toto je veľmi dôležitý proces. No a samozrejme sa chceme uistiť a opätovne chceme zdôrazniť, že spolupráca s Európskym parlamentom je naozaj pre nás mimoriadne dôležitá. Toto je tiež otázka, v ktorej Európska komisia aj Európsky parlament musia veľmi úzko spolupracovať. Najskôr by som veľmi stručne odprezentoval kontext. Vieme, že 5. novembra 2018 už vám zastupcovia DigiGrow odprezentovali, eh, o čom sa bude hovoriť eh, na tomto fóre, akým spôsobom toto fórum pracuje a funguje. No a toto zasadnutie 28. novembra bolo už v podstate takým eh, stretnutím, eh, na ktorom sme sumarizovali tú prácu počas troch rokov a ide tam teda o určité kľúčové oblasti, napríklad eh, digitalizácia, transparentnosť cien a taktiež dvojaká kvalita potravy na iné témy. No a samozrejme išlo o hľadanie kompromisu s mnohými členmi, takže tá práca bola naozaj veľmi náročná. No a teraz sa dostávame už do posledného roka práce tohto fóra, takže chceme naozaj e, e, dosiahnuť to, čo sme si stanovili. Fórum bude naozaj e, odpo- poskytovať odporúčania komisii aj parlamentu pri ich budúcej práci. No a samozrejme si uvedomujeme, že tento rok je aj rokom, kedy už musíme začať rozmýšľať o budúcnosti samotného priemyslu a tiež samotného fóra. Chcel by som sa s vami podeliť o tie najhlavnejšie veci, o ktorých sme sa e, rozprávali po prejave komisárky, pretože toto fórum začalo práve veľmi um, silným, pôsobivým prejavom e, komisárky, ktorá hovorila o uh, hospodárskej situácii, hovorila, že potrebujeme a to je naša spoločná zodpovednosť zabezpečiť fungovanie trhu. A taktiež zdôraznila tri veľmi dôležité veci. Najskôr teda e, zmena e, spotrebiteľských návykov, vnútorný trh a rozvoj gastronacionalizmu a gastropatriotizmu. Taktiež e, uznala značné úsilie, ktoré toto fórum vyvinulo v otázkach riešenia problémov dvojakej kvality potravín a taktiež vyzvala všetkých účastníkov, aby naďalej spolupracovali tak, aby zabezpečili fungovanie vysokokonkurencieschopného e, potravinového odvetvia. No a potom e, mali sme tu aj vystúpenie zo strany Spoločného výskumného centra. Hovoril pán Elke Anklam, ktorý je jeho riaditeľom a naozaj veľmi komplexný prehľad práce tohto centra sme sa e, mali mali možnosť dozvedieť z tohto jeho prejavu. No a potom sme tu mali profesora Franca Huberta, ktorý e, tiež vystúpil ako zástupca Spoločného výskumného centra je tu s nami tiež dnes pani profesorka, ktorá môže prípadne zodpovedať na veľmi náročné technické otázky, ktoré by mohli vystať počas diskusie na tomto fóre. Taktiež sme dospeli k trom veľmi dôležitým záverom v rámci tejto diskusie. Poprvé, povedal by som, ide o otázku e, dvojakej kvality potravín, čo je naďalej veľmi polarizujúca téma. Väčšina členov privítala odporúčania fóra na vysokej úrovni na riešenie je problémov s dvojakou e, kvalitou potravín. E, Česká republika a Maďarsko však povedali, že tieto odporúčania by mali byť vyváženejšie. Zároveň Združenie Food Drink Europe, ktorá e, zastupuje vetľkých výrobcov ako Nestle alebo Coca-Cola, sa tiež postavili proti správe a tvrdili, že nie je dostatočne vyvážená podľa nich sa príliš zameriava na také menšie otázky e, v otázkach dvojakej kvality a vynecháva tie e, veľké a dôležitejšie. Ja musím ale povedať, že za nás my s nimi nesúhlasíme. My si myslíme, že dvojaká kvalita potravín je naozaj veľmi dôležitá, veľká téma a zabezpečenie rovnakej kvality výrobkov pre všetkých je jedným z našich najdôležitejších cieľov a myslíme si, že správa alebo odporúčania sú dostatočne vyvážené. Čo sa týka komisie, e, komisia sa naozaj snaží v tomto postupovať veľmi rýchlo. Odporúčania, ktoré boli vydané v tomto smere, boli správne. Teraz e, sme v podstate v období jeden rok po eh, prejave eh, predsedu komisie Junckera o stave únie, v ktorom vyzýval na riešenie tohto problému a môžem povedať, že implementujeme pilotný projekt týkajúce sa eh, výrobných aj spotrebných aspektov, taktiež sa snažíme poskytovať poradenstvo na vnútroštátnej úrovni a taktiež tu máme dialog všetkých zúčastnených strán na vysokom fóre, kde sa sústredíme na najlepšie praktiky. No a taktiež tu máme aj návrh legislatívy legislatívy, ktorá sa napríklad zameriava na riešenie nekalých obchodných praktík eh, prostredníctvom príslušnej smernice. No a čo sa týka eh, označovania eh, pôvodu, toto je niečo, čo samozrejme tu ostane, bude súčasťou legislatívy aj naďalej, ale musíme povedať ešte jednu vec. Máme 500 miliónov obyvateľov v Európe, všetci z nich sú samozrejme konzumentmi potravín, každý z nich má svoje chápanie, svoje očakávania od jednotlivých potravinových výrobkov, ale jednu vec majú spoločnú a síce vedia, vedia, chcú vedieť, čo jedia. No a práve v týchto odporúčaniach fóra sa hovorí o tom, že treba znova preskúmať smernicu, ktorá sa zameriava na označovanie potravín a ich obsahu. No a potom by som ešte povedal, že e, toto fórum úspelo v mnohých aspektoch. Napríklad vieme, že čo sa týka označovania potravín, my sa budeme zameriavať nielen na označovanie, budeme sa zameriavať aj na to, aby sme sledovali cenu. To znamená transparentnejšie trhy, stimuly pre podniky, aby vykonávali e, pod, e, podnikové analýzy, tak aby toto odvetvie naozaj patrilo k tým najlepším. No a taktiež prehlbenie hodnotenia naprieč celým reťazcom. Nuž a na záver v tých záveroch e, sme dospeli k tomu, že e, veľká väčšina e, účastníkov podporila túto záverečnú správu, ktorá teda bola nakoniec prijatá. Teraz potrebujeme postupovať prostredníctvom konsenzu. Hlasovanie väčšinou je až tým posledným možným riešením. Potrebujeme zohľadniť pozitívne aj negatívne informácie, ktoré sa k nám od rôznych zainteresovaných strán dostali a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tieto reakcie zapracovali aj do nášho záverečného dokumentu. Čo sa týka odporúčania, odporúčaní tohto fóra na vysokej úrovni, vypočujeme si aj českých a maďarských kolegov. Napriek odporu zo strany veľkých hráčov v tomto priemyselnom odvetví chceme e, sa uistiť, že budeme e, sa uberať presne tou cestou, akú naznačil aj predseda komisie Juncker v tom minuloročnom prejave o stave únie. To znamená, nemôžeme mať spotrebiteľov druhej kategórie. Nože na záver sme mali diskusiu a tam členovia e, jednohlasne súhlasili s tým, že fórum by sa v budúcom roku malo zameriavať na podporu informovanosti o výsledkoch jeho práce a pokračovať v načatej práci. Jedným z dôležitých aspektov tejto diskusie bola potreba eh, optimálneho odkomunikovania toho, čo sa na fóre deje. To by som chcel naozaj apelovať na vás ako parlament, ale aj na Európsku komisiu. Aby sme mohli zabezpečiť, že toto bude mať značné dopady, tak potrebujeme v našej každodennej práci e, veľmi dobre komunikovať. A to nie len z našej strany, ale aj zo strany Európskeho parlamentu, pretože Európsky parlament je v Európe tým najsprávnejším hráčom, ktorý dokáže komunikovať s občanmi. On ich e, môže informovať o tom, čo každodenne vykonávame v ich záujme. Takže by som vás chcel požiadať, aby ste si prečítali správu tohto fóra, aby ste Eh, si prečítali aj naše odporúčania, aby ste nám pomáhali šíriť informovanosť o práci, ktorú vykonávame aj na verejnosti. Ďakujem veľmi pekne vo svojom mene aj v mene kolegov a samozrejme sme tu pre vás, ak máte otázky. Áno, ďakujeme veľmi pekne Tamášovi Usakovi z komisie a taktiež vítame profesorku Ulbrechtovú. Určite naši kolegovia budú mať nejaké otázky a týmto by som teda eh, otvorila eh, diskusiu za EPP, najskôr Roža Fontún, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem za tú prezentáciu toho, čo doteraz prebehlo v tejto veci, aká práca bola vykonaná. Možno by som zdôraznila také dva body, ktorým sa chcem venovať. A som si istá, že sa nám informácie dostanú aj e, od tých, ktorí stoja za týmto e, návrhom a iniciatívou komisie. Vy ste povedali, že občania Európskej únie chcú vedieť, čo jedia. Teraz budem hovoriť ako spotrebiteľ. Samotné informácie nestačia. Situácia sa samozrejme už značne zlepšila, pretože máme veľké množstvo informácií k jednotlivým produktom, ale keď hovoríme o dvojakej kvalite, tak hovoríme o rozdieloch k kvalite týchto výrobkov prebehli mnohé štúdie k obsahu toho, čo kupujeme, čo, e, je, čo si vyžadovalo aj veľké množstvo času. Takže otázkou e, tu nie je len otázka informovanosti. Otázkou je aj vedieť, či tá kvalita je rovnaká alebo je odlišná. Po druhé, zaujímalo by ma, vy ste totiž hovorili, že niektorí členovia vášho fóra hovorili o tom, že dvojaká kvalita potravín je iba nejaká taká menšia, mm, menší problém a že sa treba zameriavať na tie veľké. A mňa by zaujímalo, aké sú to tie veľké problémy, ak dvojaká kvalita je malým problémom. No a moja posledná otázka sa týka pilotného projektu. My sme si tu vyhradili v rámci rozpočtu e, značné množstvo prostriedkov na pilotný projekt. Chceme dospieť k výsledkom testovania, pokiaľ ide o rozdiely e, medzi jednotlivými regiónmi Európskej únie v kvalite potravín. Nuže, ja by som chcela vedieť, e, čo sa vlastne deje, ako tento pilotný projekt prebieha, čo sa deje s finančnými prostriedkami, ako sa investovali, či už máme možno nejaké konkrétne výsledky. Na teraz teda toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, Roža, za SND. Olga se sehnalova, nech sa páči. Za slovo. E, ja v tom svém príspevku navážu... Takže ja nadviažem na to, čo povedala pani Šaldemoze v mojom mene na minulej schôdzi. A chcem začať kritikou e, zo strany e, fóra na vysokej úrovni z minulého týždňa. Som veľmi rada, že si niektorí aktéry uvedomili, akým netransparentným spôsobom tento dokument vznikal a nakoľko nevyvážené bolo jeho finálne znenie a jeho prijatie nakoniec minulý týždeň odmietli. Myslím si, že vypracovať v priebehu legislatívneho procesu nejaké odporúčania, ktoré legislatívu ovplyvňujú a si sa, nebojím sa povedať, dokonca podkopávajú, považujem za nešťastné a tým skôr, že na viac niektorých otázok komisie komisia ešte len pracuje a v rámci spoločnej metodiky alebo spomínaného pilotného projektu, o ktorom sa dnes hovorilo. A pre tých, ktorých e, zaujímajú niektoré moje konkrétne námietky voči tomu dokumentu e, Fóra na vysokej úrovni, tak odporúčam prečítať napríklad časť, ktorá sa týka e, dvojetej e, kvality o cenových preferenciách. Tam dokument uvádza príklad, kedy sa výrobca rozhodne do párkov, ktoré predáva pod rovnakou značkou, použiť pre niektoré krajiny horšie meso, aby bol konkurencieschopný. No ale neviem, či takto chceme budovať dôveru spotrebiteľa v spoločný vnútorný trh. A to už nehovorím o prieskumoch, ktoré preukázali, že tieto prispôsobené značkové parky sa predávajú napríklad v Chorvátsku ešte drahšie než v Nemecku, kde je v dokumente konštatované, o ktorej sa DG Justice opiera v ďalších dokumentoch a ktoré som taktiež e, uviedla v mojom uznesení, ktoré prijal Európsky parlament, že pre spotrebiteľa je značka akýmsi garantom kvality. A tým sa dostávam k tej druhej poznámke taktiež o tom hovorila kolegyňa Roža Máme na stole pilotný projekt, u, pri ktorého vzniku stal eh, aj tento výbor, čo týka zaistenia financovania. A vítam, že komisia chce skúmať eh, vplyv dvoje, dvojitej kvality na hospodárske rozhodovanie spotrebiteľov. A taktiež chcem veriť, že niektoré zo záverov neskôr budú slúžiť dozorným orgánom pri posudzovaní konkrétnych prípadov. Ale otázka je, prečo až teraz? Termín dokončenia pilotného projektu je do konca roku 2019, to znamená až za rok. A zase sa musím opýtať, ako už viackrát v minulosti, prečo pri nastavení parametrov tohto pilotného projektu, prečo k tomu nebol prizvaný Európsky parlament. Ďakujem. Thank you, Olga. And... Ďakujeme pekne, Olga. Slovo majú zelený Igor Šoltes, nech sa páči. Eh, <clears throat> hvala za besedo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem za slovo. Chcem poďakovať komisii za ich správu k aktuálnej situácii a vývoju situácie v tejto otázke, najmä čo sa týka pilotného projektu. E, určite súhlasím s kolegyňou Olgou, ktorá pred chvíľkou vystúpila. Európsky parlament by mal určite byť zapojený do prác, pokiaľ ide o nastavovanie ukazovateľov a parametrov v tejto otázke. Toto je naozaj kľúčové, ak chceme zaistiť, e, že ten e, obraz e, vnútorného trhu, ktorý vypracujeme, bude realistický. A chceme nás samozrejme aj bojovať proti dvojakej kvalite výrobkov. Toto je otázka, ktorá znepokojila spotrebiteľov naprieč Európou, pretože samozrejme nechcú, aby boli zavádzaní, keď kupujú nejaké výrobky. Všetci spotrebitelia majú právo na to, aby mali prístup k výrobkom rovnakej kvality a taktiež sa obratili so sťažnosťami na relevantné orgány v členských štátoch. V minulosti sme mali takú dohodu, že Európsky parlament a Európska komisia budú spoločne pracovať na príprave ukazovateľov na meranie kvality výrobkov. Iba takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že výsledky, ku ktorým dospejeme, budú objektívne a že vytvoríme realistický obraz o situácii v oblasti dvojakej kvality výrobkov. Samozrejme, že sa spoločnosti, že sa podniky budú snažiť e, obhajovať tie rovné príchuče alebo rôzne e, rôzny vkus výrobcov ako dôvod na dvojakú kvalitu, ale ja si myslím, že my potrebujeme zdôrazniť, že jednoducho existujú skutočné rozdiely v kvalite výrobkov naprieč Európou. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Igor. Ak už nikto nežiada o slovo, ale pres, predsa len Adam, nech sa páči. Ďakujem bardzo pani przewodnicząca. Ďakujem pekne. Toto je veľmi dôležitá téma. Pretože otázka eh, potravín to je niečo, čo súvisí aj so, eh, so zdravím spotrebiteľov a taktiež s očakávanou dĺžkou života na ktorú samozrejme majú vplyv mnohé faktory, ale jedným z dôležitých faktorov je práve, sú práve potraviny. Nuž, a ja by som chcel poďakovať pánovi e, Hosakovi za komisiu, ktorý nám odprezentoval tento dokument a taktiež závery, ku ktorým dospeli. Chcel by som však upriamiť vašu pozornosť na jednu vec. A síce, keď hovoríme o dvojakej kvalite, tu v tomto konkrétnom prípade hovoríme o dvojakej kvalite potravín, tak hovoríme o konečných výrobkoch. Keď distribuujete výrobky dvojakej kvality pod tým istým obchodným názvom alebo pod názvom tej istej značky, tak eh, sa to užívateľom samozrejme nepáči. Je to dosť škandalózne. Avšak bolo mi povedané, že rôzna úroveň kvality týchto výrobkov niekedy vzniká o mnoho skôr v rámci celkového reťazca Neviem, či je to vec, ktorá je ľuďom známa, ale boli vykonané štúdie v tejto veci. Nevie, nie je mi známe, či napríklad je táto otázka zapracovaná aj vo vašom dokumente. Už počas tej prvotnej výroby, či už hovoríme o rastlinnej alebo živočišnej výrobe, výrobcovia a polnohospodári budú, eh, respektíve vedia, na ktorý trh budú posielať svoje výrobky. A zmenia teda svoje výrobné postupy tak, aby to zodpovedalo jednotlivým potrebám. Ak teda napríklad eh, posielajú výrobky na menej náročný trh, nazvem to takto, tým samozrejme myslím trhy chudobnejších krajín, tak tam napríklad pri, v rastlinnej výrobe používajú viac pesticídov, hnojív a celkovo viac chemických látok. To vedie k zvýšeniu úrody, ale zároveň to znižuje kvalitu napríklad z toho zdravotného uhla pohľadu. Takisto pri chove zvierat. Keď napríklad e, viete, že vaše výrobky pôjdu na tie chudobnejšie, menej rozvinuté trhy, alebo na trhy, kde možno nie sú spotrebitelia až tak informovaní o týchto otázkach, tak e, používate iné krmivo, e, používate viac antibiotík a podobne. Toto samozrejme opäť e, zvyšuje respektíve podporuje rast týchto zvierat, to znamená, celková výroba sa stáva rentabilnejšou Avšak e, ide o porušovanie e, akéhosi etického kódexu pre podniky, podľa mňa. A taktiež to má negatívne dopady na zdravie samotných spotrebiteľov. Myslím tým teda spotrebiteľov, ktorí jedia tieto konkrétne výrobky. Chcel som vedieť, či teda tento konkrétny uhol pohľadu bol študovaný, či je zapracovaný do vášho dokumentu. Pretože ak to tak e, je, tak v podstate ide o trestnú činnosť, a otázka by sa teda stávala ešte o mnoho závažnejšou, než len otázka dvojakej kvality tých koncových výrobkov. Tam ide vyslovene iba o kvalitu samotného koncového výrobku. Ale ja sa snažím zdôrazniť, rozličnú úroveň používania napríklad chemických látok, ktoré môžu byť naozaj veľmi nepriaznivé alebo mať nepriaznivé vplyvy na zdravie ľudí. Áno, ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo našej, nášmu hostovi, profesorke Ulbrechtovej. Nech sa páči. OK, then I'm sorry, profesor. Ospravedlňujem sa. Najskôr Inese, nech sa páči. Thank you very much. I just, uh... Ďakujem veľmi pekne. Mám iba dve stručné otázky. Poprvé, ako viete, my sme podporili pilotný projekt na porovnávanie e, nepotravinových, nepotravinárskych výrobkov. No a ja by som chcela vedieť, e, ako ďaleko komisia zašla zatiaľ v rámci tohto pilotného projektu. Nuž a pripojila by som sa aj k Rožinej otázke, aké sú konkrétne výsledky vyšetrovaní a porovnávaní a tak ďalej. Takže iba tieto dve otázky. Ďakujem veľmi pekne. Výborne, ďakujeme Inés. Nech sa páči. Pán profesor. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za možnosť vysvetliť, čo sme robili my za posledný rok v útvaroch komisie tak aby sme teda tento problém priblížili možnému riešeniu. Začali sme sa venovať obavám týkajúcich sa dvojakej kvality, tým, že sme si najskôr položili otázku, čo sa myslí tou kvalitou. Pretože je trošku rozdiel, keď sa snažíte zaidentifikovať, čo je to kvalita. Niektoré aspekty kvality sa dajú merať, to je potom dosť jasné. Môžeme napríklad určiť, koľko živín potraviny obsahujú. Môžeme sa pozrieť na zložky, ktoré boli použité pri výrobe potravín. Ale sú aj určité také kvality, ktoré sú nemateriálne, a o ktorých sa hovorilo už pri predchádzajúcich diskusiách. Napríklad, či produkt bol vyrobený trvalo udržateľným spôsobom, sociálne zodpovedným spôsobom a podobne. Toto už sú veci, ktoré nemožno až tak ľahko a priamo zmerať. Z tohto dôvodu sme sa zameriavali skôr na tie zmerateľné aspekty kvality potravín, to znamená zloženie potravín a prípadne Mm, zmyslové kvality tohto jedla. Vytvorili sme si takú sieť expertov, Išlo o zástupcov príslušných orgánov členských štátov a taktiež o zástupcov potravinového, potravinárskeho priemyslu, priemyslu maloobchodného odvetvia. Samozrejme, sme tam mali aj kolegov z iných útvarov komisie, ktorí tiež prispievali k práci celého tohto zoskupenia. Nuž a výsledky, e, o nich sme diskutovali na viacerých zasadnutiach, aj na plenárnom zasadnutí fóra na vysokej úrovne, takže sme informovali o pokroku, ktorý sme v rámci našej siete dosiahli. Táto sieť najskôr teda e, vytvorila harmonizovaný prístup k testovaniu. Tento harmonizovaný prístup e, sa opiera o dva piliere. Poprvé, Eh, že sme sa zhodli na určitých zásadách, ktoré treba rešpektovať, ak príslušný orgán chce vytvoriť plán na výber a odber vzoriek a testovanie určitých eh, vzoriek, ktoré potom budú posudzované z hľadiska kvality. No a samozrejme riadíme sa najmä spravodlivosťou, transparentnosťou, porovnateľnosťou a podobnými zásadami. No a potom tu máme súbor odporúčaní, technických odporúčaní, ktoré treba rešpektovať v rôznych fázach e, vykonávanie takéhoto plánu. Nož a tento plán sme potom využili, aby sme vytvorili tak povediac e, všeobecnú koncepciu e, odberu vzoriek naprieč Európou, aby sme zistili, či tento plán funguje. To bol teda prvý cieľ. No a druhý cieľ alebo druhým cieľom bolo vytvoriť e, dôkazy o tom, aký rozsiahly je tento problém naprieč Európskou úniou. Toto vykonávame teraz. Identifikovali sme 145 výrobkov, ktoré budú testované. Do e, testovacieho programu sa prihlásilo 20 členských štátov. No a som veľmi rád, že vám môžem povedať, že 4. decembra už sme už dostali informácie z 15 členských štátov, ide o informácie o výsledkoch. Samozrejme, od 4. decembra nám uplynuli dva dni, takže sme ešte neboli schopní spracovať všetky údaje. Som si však istý, že začiatkom budúceho roka už budeme mať prvé hodnotenie týchto údajov k dispozícii a potom budeme môcť na základe tohto vypracovať ďalšie kroky napríklad identifikovať výrobky, ktoré budú e, testované z hľadiska ich zmyslového vnímania, aby sme teda zistili, na základe čoho rozlišujeme medzi jednotlivými produktmi. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Roža, ty si ešte chcela niečo dodať, ale prosím veľmi stručne, lebo čas sa nám míňa. Áno, vy ste hovorili o 23 členských štátoch. Ak som to správne mm, pochopila, takže 23 členských štátov sa zúčastnilo. Keďže pracujeme v duchu transparentnosti, zaujímalo by ma, ktorí sú, a ktoré sú to tie členské štáty, ktoré sa do testovania nezapojili. To by ma naozaj zaujímalo. Nuž a potom ešte jedna ďalšia vec. Počula som viacerých kolegov, ktorí povedali, že by sme uprednostnili spoluprácu pri práci na celom tomto procese. To znamená, Neboli by sme e, radi, keby to všetko prebiehalo iba na, tejto, na tomto fóre vysokej úrovne, pretože tam sa my nezúčastňujeme. Nož ale zároveň som počula, že komisia sa nezastávala tých lobbystov zo strany priemyslu, že sa zastala e, práve spotrebiteľov. Práve preto E, ten text, e, ten záverečný text, e, ktorý sme spoločne s komisiou po zasadnutí vypracovali. Tomu som veľmi rada. Dúfam, že budeme aj naďalej spolupracovať v tejto oblasti. Bude brať do, do úvahy samozrejme aj toto. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte profesor Ulbrecht možno bude chcieť stručne zareagovať. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. 20 členských štátov, 20 ich bolo. E, tých, ktoré sa prihlásili do tohto testovacieho programu. No a tie, ktoré sa nezúčastnili, ospravedlňujem sa, nemám to pred sebou, ale len takto z hlavy je to Spojené kráľovstvo, Írsko, Rakúsko a tie ostatné, bohužiaľ si nepamätám. Švédsko aj dokonca. Fínsko, Musel by som sa na to bližšie pozrieť. Ďakujeme veľmi pekne. No a týmto by sme ukončili diskusiu k fóru na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodavateľského reťazca. Ďakujem veľmi pekne Tomášovi Usakovi za to, že tu s nami bol, za komisiu informoval nás o poslednom zasadnutí tohto fóra z 28. novembra. Milí kolegovia, týmto sme dospeli k záveru e, nášho dnešného zasadnutia. No a najbližšie zasadnutie budeme mať 21. januára, takže až budúci rok. Takže by som vám chcela pri tejto príležitosti všetkým veľmi pekne poďakovať našim poradcom, e, taktiež e, sekretariátu a podobne. Neboli by sme schopní bez vás nás dospieť k takémuto výsledku. Všetkým vám prajem veselé Vianoce a šťastný nový rok. Teraz budeme mať zasadnutie koordinátorov.